Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Áno, počujete správne. Hlas, ktorý sa vám dostáva do sluchadiel, nie je celkom ten, ktorý počujete pravidelne, ale Lama Sur sa ale zasekol na demonstrácii, nie že by sa jej priamo zúčastňoval, ale No už prečo to neviem, ja ani neviem, o čo tam ide pri tejto demonštrácii, ale dopočula som sa len toľko, že sa zasekol v premávke kvôli tejto demonštrácii. To nám však nebráni v tom, aby sme začali s prácou, s našou schôdzou. Začíname tak či tak s hlasovaním, tak ako to bolo dohodnuté. Dostávame sa teraz k prvému hlasovaniu o návrhu opravného rozpočtu číslo 4 od Sidónie. Um, wir haben... Du willst das Wort nicht mehr, nein. Nö. Už sa k tomu nechceš vyjadriť? Sidónia, takže môžeme prejsť e, priamo k hlasovaniu. Máme jeden pozmaňovací návrh a to číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Teraz musíme hlasovať o tom, ako sme pozmenili alebo nepozmenili. Kto je za? Proti? Tých je menej. Kto sa zdržal ešte, prosím? Takže vyzerá to, že návrh bol prijatý. Iba piati boli proti. Sme za, Zidonia, sme za. Bolo to chyba zjavne. Nie, nie, už nie až tak skoro zase. Ďalší bod. Teraz sa správa Barbara Matera. The first? Ah. Mm. Ich, ich bekomme jetzt gerade erklärt, dass wir jetzt zuerst Práve sa mi dostáva do uši, že najskôr budeme hlasovať o správe Karla Haglunda. K tomuto máme celý rad pozmeňovacích návrhov. Pozmeňovací návrh číslo 1 spravodajcu, ten bol stiahnutý. Teraz návrh 7. Ten predložila skupina socialistov a demokratov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže veľká väčšina je za. Teraz prejdeme k návrhu k návrhom 8 až 23. Môžeme ani hlasovať unblock? Má niekto niečo proti tomu, aby sme hlasovali unblock? Dobre. Birthday. That's a mistake, okay. No compromise. <laughs> Lots of mistakes also, today. <laughs> ja, Entschuldigung, aber das Papier war gedruckt, bevor wir hier an... Dokument eh, vytlačil ešte predtým, ako sme to všetko skoordinovali, takže sú tam chyby. Takže 8 až 23, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ja, ja, ja, Jetzt gehen wir zu, zum Änderungsantrag. Teraz pozmeňovací návrh 2 k úvodnému ustanoveniu 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Jeden sa zdržal, všetci ostatní sú za. Prichádzame ku kompromisu číslo 1. Spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Ďalej pozmeňovací návrh 24 k vodnému ustanoveniu 16. Aha, ten už je pokrytý, prepáčte. Teraz 26. Kto je za? Proti? Jeden hlas proti. Kto sa zdržal? Nikto. Prijaté. Ďalší návrh bol stiahnutý. Teraz 27, 28, tieto sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Jeden sa zdržal, ostatní sú proti. Pozmeňovací návrh 5. K úvodnému ustanoveniu 18. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté jednomyselne. Pozmeňovací návrh 29, kto je za, proti, zdržali sa, jeden sa zdržal, ostatní sú proti, zamietnuté 30, kto je za, proti, <coughs> zdržali sa, Nikto. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz návrh 33, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 34, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Bolo to jednomyselne zamietnuté. Teraz 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Jeden sa zdržal. Prijaté. Pozňujúci návrh 36. Pr- za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 37. Kto je za? Proti? zdržali sa. Taktiež jednomyselne zamietnuté. Teraz budeme hlasovať e, o takto pozmenenej verzii textu. To je za. Proti. Zdržali sa. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Blahoželáme, Karl.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 Sofort, ähm, Es gibt ähm, zwei ähm, Dinge, die wir jetzt abstimmen können. Môžeme teraz hlasovať o dvoch bodoch. O tom treťom nemôžeme hlasovať, práve som sa dopočula. Ale pôjdeme pekne po poriadku. Najskôr dáme slovo spravodajkyni. Nech sa páči, Barbara. Budem stručná, pani predsedajúca. Na poslednej schôdzi nášho výboru som podrobne predniesla všetky tri prípady, o ktorých by sa mohol hlasovať dánsky, nemecký a portugalský prípad. Nie sú tu e, žiadne ťažkosti s týmito bodmi, ale chcela som zdôrazniť, že tým, že sme odložili hlasovanie o prípade Renault, je to jedna z tých väčších požiadaviek ktoré sme vôbec eh, kedy prejednávali v súvislosti s týmto fondom na prispôsobenie sa globalizácii. Ide o 3800 a ešte niekoľko pracovníkov, 24,5 milióna eur, to je tá suma, o ktorú tu ide. V súlade s postavením výboru pre zamestnanosť eh, náš výbor žiada o isté objasnenia od eh, vedenia firmy Renault a kým čakáme na toto objasnenie, dohodli sme sa, že odložíme hlasovanie. Zatiaľ hlasovanie, ktoré prebehne vo štvrtok v plenárke, bude veľmi dôležité, pretože e, sa týka budúcnosti tohto fondu. Dúfam, pretože všetci budeme hlasovať jednotne, tak aby sme prekonali ťažkosti, ktoré vznikli teda veríme, že sa nám podarí podporiť tento návrh v pléne. Ďakujeme pekne. Takže budeme hlasovať o troch prípadoch o Dánskom, Nemeckom a Portugalskom. Pričom začneme Dánskym. Je tam viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré tieto si rýchlo prebehneme. Pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? proti, Kto sa zdržal? Šiesti sú proti. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? proti 6 hlasov proti, prijaté. Pozmiete návrh 4, kto je za? Proti. 7 hlasov proti, prijaté. Ešte sa musím opýtať, kto sa zdržal. Poznec návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Všetci sú proti. Kto sa zdržal? Všetci boli proti. 6. Kto je za? Šiesti sú za, kto je proti? Tých je viac ako 6. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Zamietnuté 7. Kto je za? Proti? Všetci sú proti. Kto sa zdržal? Všetci sú proti. Posunie sa návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Jeden sa zdržal, piati boli za, zvyšok je proti. Týmto bol tento návrh zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenej verzii textu. Kto je za? Proti? Dvaja sú proti. Kto sa zdržal? Dvaja sa zdržali. Prijaté. Blahoželáme, Barbara. Ale vlastne budete blahoželať, až eh, keď to uzavrieme všetky tieto tri body. Teraz prichádzame k druhému. Ide tu o nemecký prípad. Sú tu dva pozmeňovacie návrhy. Najskôr číslo 2, kto je za. Šiesti sú za, kto je proti. Tých je viac ako 6. Zdržal sa niekto? Jeden sa zdržal. Tento návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Šiesti boli za, zvyšok proti, zamietnuté. Teraz konečné hlasovanie, kto je za takto pozmenenú správu. Proti. Zdržal sa niekto? Dvaja sa zdržali. Väčšina bola za. Návrh je prijatý. Teraz prichádzame k portugalskému prípadu. Nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy. Kto je za takýto návrh? Barbary Materi? Proti? Zdržal sa niekto? Štyria sa zdržali. Jeden hlas proti, zvyšok za. Bolo to prijaté. Teraz ti, Barbara, blahoželáme k všetkým trom týmto bodom. Ah, Nun haben wir die Transfers abzustimmen. Ich habe keine Liste. Also, okay. okay. Teraz budeme hlasovať o transferoch. Also den ähm, Transfer 22. Takže najskôr číslo 22. O tom nebudeme teraz hlasovať, pretože to súvisí s prípadom Renault, ktorý sme odložili, ešte to nie je celkom uzavreté, takže vyčkáme v tomto prípade. Prejdeme k 25. Je to transfer 25. Sidonia je za. Kto je za? Proti? Jeden proti. Kto sa zdržal? Nikto. Bolo to prijaté veľkou väčšinou. Teraz 26. Aj tu je Sidonia za. Kto je za? Proti? Jeden je proti. Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Bolo to prijaté. Teraz 27. To je posledné hlasovanie ktoré vykoná Sidonia je za. Kto je za? Proti? Jeden hlas proti. Zdržal sa niekto? Nie. Prijaté. Teraz odovzdávam predsedníctvo nášmu zdržanému, v premávke zdržanému predsedovi, ktorého srdečne vítame týmto. Ďakujem, Jota. Prosím Juto aj ostatných kolego, kolegov za ospravedlnenie, ale musel som ísť e, od stanice pešo, pretože tam bola nejaká demonstrácia. Takže teraz sa hlasovalo o istom počte presunov. Budeme teraz hlasovať o presune číslo 23. Sidonia je za. Kto je za? Ďakujem za proti. Jeden, kto sa zdržal. Niekto sa nezdržal, takže návrh sa prijíma. Presun číslo 30. Sidonia, spravodajkynia je za, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto. Uh, 32. Spravodajkynia je za, kto je za. Kto je proti? Jeden proti. Je aj napriek zraniam e, prijatý. 33. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 35. Spravda kniaza, za. Kto je za? Proti? Jeden. Zdržali sa? takisto je prijaté. Voilà, alors, nous avons d'autres votes. Ešte budeme hlasovať o ďalších presunoch, ktoré sa týkajú rozpočtov iných e, inštitúcií v spravodajkane Helga Trippel, ale prosím vás, aby ste to odložili na troška neskôr. Ja sa ešte raz ospraňujem, ako viete, e, má sa konať zmierovanie medzi delegáciou predsedníctva a delegáciou parlamentu o návrhu rozpočtu parlamentu na budúci rok. Helga je spravodajkynia, zúčastňuje sa na tomto zmierovaní, takže vás prosím, aby ste počkali, vyčkali, kým sa vráti. E, ďalej môžeme prejsť k preskúmaniu je vous propose de passer au point... Prepašte, teda navrhujem, aby sme prešli k bodu 7. Böge je tu. Ide o bod, ktorý sa týka rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 až 2020. Žiaľ, Jean-Luc Dan mi povedal, že dnes sa nemôže zúčastniť na našom rokovaní. A prosím, Reimera Böge, či, či by chcel niečo dodať na informáciu. Pripomínam, že sa konalo konala prvá výmena názorov, pokiaľ ide o, o postupy, ktoré Eh, akceptovalo a realizovalo polské predsedníctvo. Ide o výmenu názorov skôr, než zasadne prvá rada pre všeobecné záležitosti, ktorá bude hovoriť o tejto otázke. Má sa tak stať eh, eh, a pokiaľ ide o trio, tak tu bola, boli zastúpené, bola, to, bola zastúpená bol zastúpený výbor pre rozpočet a bol tam aj náš hlavný spravodajca Böge. Predseda oznámil, že jedného dňa, možno, že už v krátkom čase, určí definitívne zloženie tohto, tejto delegácie, ale doteraz ešte, pokiaľ viem, nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. V každom prípade nám to nebolo oznámené. Pokiaľ ide o samotnú otázku a pokiaľ ide o predpokladaný časový rámec ďalších stretnutí s trojkou e, v mene rady pre všeobecné záležitosti, bolo dohodnuté, že v oktobri sa nebude konať stretnutie, pokiaľ v tom mesiaci budú všetky e, zasadnutia tejto rady venované príprave samitu. Ale potom novembrové a decembrové zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti bude e, venované e, preskúmaniu e, rámcových tohto rámca a bude sa konať výmena názorov, pokiaľ ide o dve najdôležitejšie rozpočtové politiky, a to je politika súdržnosti a polnospodárska politika. A potom v decembri sa bude konať okrúhly stôl o týchto otázkach. Medzi časom sa bude konať 20. a 21. oktobra popri rokovaniach o rozšírení diskusie finančná európska konferencia, taká, akú sme si želali predovšetkým v Garigovej správe a v uznesení, ktoré na plenárke e, prijal parlament na návrh výboru SUR. A tu e, by sa mali zúčastniť aj vlády, európske inštitúcie a národné parlamenty. Rokovania na vysokej úrovni už teraz prebiehajú medzi orgánmi parlamentu, polským predsedníctvom komisiou a zdá sa, že e, e, by mali byť e, čoskoro poskytnuté informácie, ktoré vám pochopiteľne hneď sprostredkujem. Ide o to, že tu máme 80 ehm, predstaviteľov národných parlamentov, máme tu 40 parlamentných zhromaždení z 27 krajín a Európsky parlament požiada, aby mohol byť eh, zastúpený E, členmi Európskeho parlamentu. E, tieto rokovania e, však presahujú rámec mojej pôsobnosti, ale samozrejme budem informovaný a tieto informácie vám okamžite postupím. Pokiaľ ide o celkový rámec a časový rámec konania, chcel by si tu prosím Reimer niečo dodať? Len veľmi krátko. Myslím si, že kolegovia dostali oznámenie od sekretariátu k bodom na diskusiu e, z 12. septembra ten briefing, debriefing na tému e, trvanie štruktúry rozpočtu a flexibility. Snad by som mal na úvod povedať, že by sme mali dúfať, že následné e, dánske, cyperské predsedníctvo nadviaže na to, čo e, poľské začalo a nie všetky, nie, nie všetky členské krajiny tak e, intenzívne súhlasia s parlamentom. Čím intenzívnejšie sú e, rokovania, o to významnejšie sú potom samozrejme zasadnutia pred samotnou radou, a myslím, že teraz sa potvrdilo, aké dôležité bolo eh, v pléne potvrdiť mandát, ktorý vzýšiel ešte z výboru. Myslím si, že to všetko nám môže pre budúce rozhovory s predsedníctvami rady a komisiou eh, celkom dobre napomôcť. keď teraz po tej konferencii e, podobné programy e, predložia aj následné predsedníctva, tak v novembri na Všeobecnej rade budeme môcť hlasovať o veľkých blokoch, hovoriť o veľkých blokoch, ako je agrárna politika, o vlastných prostriedkoch potom v decembri, ale samozrejme tiež dodávam a myslím si, že tu musíme byť realistickí, že je tu aj otázka, v akom okamžiku vstúpime do skutočných rokovaní, aké budú pokroky v rade a kedy príde, vzíde zmysluplný návrh, to do veľkej miery záv- závisia od nerozpočtových rámcových podmienok. Keď sa podarí v budúcich mesiacoch e, dostať sa e, z krízy a dať nový švung, tak povediať, tej integrácii práve za účasti národných parlamentov, kde sú veľmi konfliktné diskusie, tak to E, by nám mohlo napomôcť. Mm, myslím si, že keby sme boli tesne pred e, uzavretím v kritickej situácii, bolo by to veľa horšie, takže musíme naozaj intenzívne pracovať na možnostiach, ktoré zišli, schádzajú z polského predsedníctva a potom môžeme e, stanoviť v kľude všetky štruktúry tu v parlamente a následných sa budeme môcť pripraviť následné stretnutia a stratégie a ísť aj do rokovaní s radou. Ešte snáď jedna vec z pohľadu rozpočtového výboru je dôležitá jedna vec a to otázka, ako sa nám podarí v parlamente tu vyriešiť otázku viacročného finančného rámca a spojiť ju s tým, čo je vo veľkých legislatívnych balíčkoch paralelne alebo následne, pretože kvalita obsahov v zákonodárstve závisí od štruktúry agrárnej politiky výskumu. Čoraz viac narastá význam, čím e, ťažšie tie čísla, tým menej flexibility, ako viete. O to dôležitejšie sú aj významy obsahy. Rôzne tematické obsahy, spolurozhodovanie. To bude určite veľmi dôležité držať tieto veci pokope ďakujem je za vaše Reimer. Skutočne platí, že všetky e, kontakty, ktoré sme v posledných dňoch mali s polským predsedníctvom, či už ide o polského premiéra alebo e, pána Dobieviča, ktorý je ministrom pre európske záležitosti, alebo e, štátnym tajomníkom pre rozpočtom, rozpočet s pánom Jašekom Dominikom, zo všetkých stretnutí sme odvodili záver, že polské predsedníctvo sa neponáhľa tým, aby začalo skutočné rokovania. Treba povedať, že v tomto momente e, v ich krajine prebieha volebná kampaň a preto e, si predstavujú, že by sa mala vykonať výmena názorov, ale že aby sa ponechalo na dánske predsedníctvo, aby otvorilo skutočné rokovania tak v rámci rady medzi ministrami a pochopiteľne aj s parlamentom. E, je tu ďalšia neznáma, ktorou je to, že e, minulý týždeň sa v Dánsku konali parlamentné voľby a vytvára sa vládna koalícia a pochopiteľne táto príjme svoje vlastné stanovisko na rokovania pre dánsku delegáciu a samozrejme prevezme aj svoje predsednícke povinnosti. My sme v kontakte so stálym zastúpením Dánska a to už niekoľko týždňov. Snažíme sa totiž zabezpečiť akúsi kontinuitu, e, pri najmenšom pokiaľ ide o informácie e, dánskej vlády ale e, tie rokovania ako také začínajú skutočne veľmi pomaly a pravdepodobne sa to odkladá na budúci rok. A ako hovorí Reimer, e, zároveň Ide o to, aby komis- Európska komisia vypracovala čo najskôr väčšinu všetkých legislatívnych základov pre politiky, ktoré budú financované v období 2014-2020. Je to polnospodárska politika, politika súdržnosti, ako aj všetky ďalšie veľké politiky takto financované. Znamená to, že môžeme mať taký celostný pohľad zároveň na e, nové navrhované politické orientácie, ktoré pochopiteľne súvisia s legislatívnym e, procesom bežným a e, budeme hovoriť aj o rozpočtových dôsledkoch. Koordinátor skupiny EPP stratil stoličku, zdá sa, stratil kreslo, ale vidím, že sa to vyriešilo, tento problém. Eh, eh, Anne chcela niečo povedať k tejto veci. Yes, all, to, to ja by som sa najskôr chcela poďakovať aj tebe aj Reimerovi za informácie, ktoré sme obdržali. Ja, keďže som teraz v Dánsku v opozícii, môžem povedať, sme teda nová opozícia. Môžem povedať toľko, že panuje zhoda medzi viacerými politickými stranami vo veci vykonávania oskutočňovania týchto bodov. E, teda zrejme zaznamenáte, že e, bude dosť veľká miera kontinuity v tomto smere. Nepochybne sa budeme musieť sústredovať na bližšom roku na podrobnosti. Budeme musieť hľadať možnosti v oblasti štrukturálnych fondov. Ešte predtým, ako prijmeme ďalšie rozhodnutia, to by malo rozhodovať aj v samotných rokovaniach. Ale nesmieme zabúdať, že predsa len nakoniec budú rokovať eh, šéfovia štátov a vlád s pánom Rompojom a myslím, že aj eh, na tieto účely by sme sa mali pripraviť. Mali by sme sa rozhodnúť, ako budeme postupovať, tak aby sme neboli vyčlenení z týchto rokovaní, aby sme sa na nich podielali. Bude si to vyžadovať veľmi podrobnú prípravu, musíme mať presnú predstavu o tom, aké náklady budú spojené s ktorým politickým rozhodnutím, tak aby tam nebolo príliš nedoriešených bodov v tejto poslednej fáze v rokovaniach s členskými štátmi a každý chce získať niečo späť. Aj to bude podľa mňa dosť zaujímavé. Oui, merci, Anne. Ďakujem, Anne. se trouve d'ailleurs que... Ostatne, Vyzerá to tak, že ak tomu dobre rozumiem, pani Dorning-Schmidt by mala byť budúcou danskou premiérkou. A ak tomu tak bude, tak to je jedna naša bývalá kolegyňa, a, e, ktorá bola členkou socialistickej skupiny a bola prominentnou e, členkou skupiny e, pre konvent o budúcnosti Európy. Takže e, tie všeobecné vládne línie by v zásade mali byť e, priaznivé vo vzťahu k európskemu duchu. Ďakujem. Navrhujem, aby sme ukončili výmenu názorov na túto tému a medzi časom sa k nám pripojila Helga. Helga, ktorá bola e, na zmierovacom stretnutí a navrhujem preto, aby Helga, pokiaľ je pripravená, e, prevzala hlasovanie o presunoch, pretože my sme už hlasovali o presunie rozpočtu komisie, e, ktorý sa týkal Sidonínej správy a pokiaľ viem, zostávajú nám tu tri návrhy presunov, ktoré sa týkajú ostatných inštitú- inštitúcií a medzičasom aj ostatní koordinátori a členovia delegácií, ktorí boli na zmierovaní, sa k nám pripojili, takže predpokladám, že sme v stave hlasovať o týchto presunoch a ak ste na to pripravení, dám o nich hlasovať. Donc, le, le, le comité des régions. Výbor regionov a E, dvor auditorov sú tie dve inštitúcie. Helga, prosím. Thank you, Chair. So on the first transfer... Ďakujem, pán predseda. K prvému transferu ide o e, presun, pokiaľ ide o informácie, ktoré nám dodala, dodal výbor regionov, nábor, ktorý e, v tejto inštitúcii zvýšil náklady, pokiaľ ide o cestovné, a iné e, náklady. Výbor regionu by preto chcel e, požiadať o transfer 25 tisíc eur z rozpočtovej linky e, na vzdelávanie, granty a výmenu úradníkov skôr k linke rôzne a nábor nových pracovníkov. Myslím si, že k, tejto, k tomuto transferu nemôžno mať nejaké výhrady. Veľmi dobre, ďakujem. To je za tento presun? Áno, e, spravodajkyňa. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Je prijatý. Ďalší presun e, dvora auditorov pani spravodajkyňa. Keď e, musíme zvážiť všetky presuny dvora auditorov, dvor by chcel presunúť 60 tisíc eur z odmeňovania na <clears throat> svojich e, zamestnancov a dočasných zamestnancov na iných zamestnancov. Ide totiž o to, že a iné služby, pretože dvor auditorov potrebuje viac e, napríklad tlmočinských služieb, prekladateľských služieb, pretože E, súčasní e, boli, e, pracovníci boli presunutí. Možno o tom síce prejaviť isté pochybnosti, ale ja si nemyslím, že toto by mal byť pre nás problém. Druhý presun sa týka posilnenia rozpočtovej položky rozpočtu dvora auditorov na expertov asi o 20 tisíc eur. Finančné prostriedky budú prevzaté z položky na produkciu na výrobu úradného vesníka. Navrhujem, aby sme ani v tomto prípade nevznesli žiadne námietky voči týmto dvom presunom. Ďakujem. Navrhujete teda, aby sme o oboch hlasovali spoločne? Kto je za tieto dva presuny, ktoré, ktoré navrhuje spravodajkňa? Kto je proti? Jeden, kto sa zdržal, ďakujem. Tieto dva návrhy sú prijaté. Čiže tým sme skončili presuny, pokiaľ viem, už tu nie sú žiadne ďalšie presuny, ale navrhujem, aby Helga e, predstavila bod 6 nášho programu, ktorým je návrh opravného rozpočtu číslo 5 o Európskom dozornom úradníkovi na ochranu údajov na jednej strane a na druhej strane pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Helga, mohla by si nám prosím predstaviť tento projekt? Ja viem, že ste nadviazali isté kontakty a bolo by dobré, keby ste nás mohli informovať o tom, aký máte v súčasnosti názor. Pani spravodajka, nech sa páči. Monsieur le président. Ďakujem, eh, pán predseda. Ja už som sa jasne vyjadrila na poslednej schôdzi nášho výboru eh, vo veci Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Niektoré časti opravného rozpočtu sa týkajú toho. Myslím si, že to je príliš e, bezvýznamný bod, e, aby sme sa tomu venovali v návrhu opravného rozpočtu. Okrem toho nevidím e, žiadnu potrebu upravovať tento plán návrhu opravného rozpočtu už v roku 2011. To znamená, že naďalej trvám na tom, aby sme k tomu pristúpili v ďalšom rozpočte a nie teraz v tomto opravnom rozpočte. Ak vás to zaujíma, môžem spomenúť aj nejaké ďalšie podrobnosti v tejto veci. K tej časti, ktorá sa týka SVČ, tu e, súhlasím s presunom 40 dočasných pracovných miest na trvalé pracovné miesta, ale nesúhlasím s reorganizáciou SVČ na prospech e, vyššie postavených úradníkov. Neobdržala som žiadne presvedčujúce vysvetlenie tohto presunu a zmien a vyvodzujem, že nie sú žiadne potreby uskutočňovať tieto presuny a úpravy vo fungovaní SVČ. SVČ je nová inštitúcia a ešte stále je vo fáze, kde musí upravovať svoje pôvodné plány, napríklad čo sa týka um, zvyšovania postavenia svojich úradníkov. To však neznamená, že by sa to malo vykonávať automaticky. Okrem toho, v tomto kontexte musím povedať, že výbor AFEX sa k tomu postavil kriticky, a to v rámci rozpočtového postupu na rok 2012. Rada stanovila svoj postoj a schválila návrh právneho rozpočtu tak, ako bol navrhnutý. Dosť ma prekvapilo takéto konanie, pretože v iných oblastiach rada bola veľmi tvrdá, tlačila na úspory kde je to len možné. Dosť ťažko chápem logiku, kde na jednej strane znižujú potrebnú pomoc pre najchudobnejších Európanov, a na druhej strane vytvárajú vysoko postavené miesta úradníkov pre národných e, štátnych úradníkov v tejto európskej inštitúcii. Chápem, že budeme musieť pristúpiť na kompromis a domnievam sa, že jednou možnosťou by bolo, aby SVČ vyčlenili vo svojej kalkulácii tretinu svojich pracovníkov ktorí musia pochádzať z členských štátov e, a aby na nich poňali už existujúcich e, expertov. E, to by znamenalo, že by boli vytvorené tieto vysoko postavené miesta, ktoré členské štáty žiadajú pre svojich úradníkov. Keďže ste moju správu obdržali nedávno, navrhujem, aby sa posunula lehota na pozmeňovacie návrhy na 27. septembra o 12. hodine, ak teda budete súhlasiť, pán predseda. Ďakujem, takže Návrh e, spravodajkyne je úplne jasný. Pán Bogen požiadal o slovo. Uh, uh, Veľmi stručne ďakujem e, kolega Galtieri e, vyjadril obavy ostatných. Bola, napísal sa aj e-mail k tejto veci pani Trupel. Práve sme dostali ďalší e-mail od pána Galtieriho, kde formuluje svoj hlavný problém totiž, že sa nedodržujú dohodnuté e, kvóty, že tretina e, zamestnancov je z inštitúcií EÚ, e jedna tretina z členských krajín. Pozerám na tie tabulky s percentami a, a zdá sa, že tomu tak nie je. Sú tu však aj ďalšie, ďalšie obavy, ako hovorí spravodajkňa. Takže ja len podporujem odsunutie lehoty na podávanie pozmeňujúcich návrhov. E, ďakujem. E, zdá sa, že ide o skutočne rozumný návrh vzhľadom na argumenty, ktoré predložila spravodajkyňa, takže pokiaľ nie sú ďalšie e, pripomienky, prosím vás, aby ste odložili ten posledný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov na 27. septembra, čo by nám malo umožniť, aby sme spresnili svoju Eh, pozíciu, eh, eh, pokiaľ ide o návrh, ktorý predložila návrh, komisia a rada. Ďakujem teraz. Môžeme prejsť v našom dnešnom programe ďalej a obraciam sa na Gurana Perma ktorý je spravodajcom pre preskúmanie európskej susedskej politiky. My sme už mali príležitosť o tom hovoriť. Týmto mu odovzdávam slovo, aby nás informoval o súčasnom stave jeho úvah. Ďakujem veľmi pekne. Ako vidíte vo svojich dokumentoch, e, máme tu návrh stanoviska z výboru AFET. Je to spoločný návrh stanoviska spravodajcov, ktoré mali na starosti pre susedskú politiku východu a juhu. Táto správa sa týka reformy nástroja politiky susedstva, ktorý e, vypracovala komisia a to pre budúce účely. Je to téma komplikovaná, má aj istý nádych e, naliehavosti, pretože už sme sa tomu venovali v transferoch e, v rozpočtu 2011 Budeme sa tomu opäť venovať aj v rozpočtu rok 2012, ale tie zmeny nástroja ako také e, sú dlhodobejšieho charakteru. Snažili sme sa vyjasniť viacero vecí v našom stanovisku. Snažili sme sa držať rozpočtových hospodárskych aspektov týchto nástrojov. Je tu však aj viacero politických aspektov, ale tie samozrejme pokrýva hlavne výbor AFED. Upozorňujeme na to, že v prvom odseku stanoviska Naša politika susedstva sa nesmie vnímať iba ako pomoc. Je to e, dôležitá politika aj pre samotnú EÚ, pretože to má aj aspekt hospodársky a um, integračný. Musíme to vidieť e, z oboch týchto pohľadov. A druhý a štvrtý odsek súvisí s komplikovaným charakterom tohto návrhu, ktorý máme teraz na stole. Problém je v tom, že Rada tvrdí, že sa nemôže venovať dlhodobým aspektom eh, tejto politiky susedstva. V najbližšom viacročnom finančnom rámci pre nás je mimoriadne dôležité, aby to, čo robíme teraz, bolo tiež zakomponované do dlhodobejšieho výhľadu, tak aby sme mohli zapojiť eh, do toho aj to, čo sa poňalo ako naliehavý nástroj na roky 2011-2012 aj s dlhodobejšími aspektmi politiky susedstva, aj s finančným rámcom. Musíme byť eh, aj eh, dosť seba kriticky v tomto smere, pretože tu máme dočinenie so situáciou v Južnom Stredomorí, v Severnej Afrike. Venujeme sa tomu už mnoho rokov. Použili sme na to veľké sumy aj v súčasne platnom nástroji, aj v predchádzajúci platných nástrojoch. A aké sú výsledky? Naozaj to musíme prehodnotiť. Domnievali sme sa, že podporujeme demokratické inštitúcie, ale ukazuje sa, že sme namiesto toho podporovali diktátorov. Tomuto sa budeme musieť postaviť za voči veľmi seba kriticky. Ešte stále sme zapojení do nástroja, ktorý má viacero aspektov. Sú tam aspekty hospodárskeho rozvoja, ale aj aspekty demokratického rozvoja, vývoja inštitúcií a tak ďalej. Teda snažme sa eh, seba kriticky vnímať naše konanie a vylepšiť využívanie týchto nástrojov do budúcna. Okrem toho je dôležité, aby sme dokázali koordinovať jednotlivé nástroje, ktoré sú k dispozícii. Niektoré by mali pochádzať eh, zo strany komisie, ale tie najdôležitejšie investície vykonávajú ostatné nástroje, napríklad Európska investičná banka, Banka pre obnovu a rozvoj a tak ďalej. Teda, aby sme čo najviac znásobili efekt, ktorý dosahujeme, musíme tieto nástroje koordinovať, aby sa navzájom neprekrývali a neduplikovali Taktiež upozorňujeme na riziko, ktoré súvisí s tým, že sa bude pozornosť sústredovať iba na arabskú jar a na dianie v Tunisku, v Líbii a v Egypte, ale ešte stále je tu vymorene dôležitá otázka Palestíny. Aj to spadá do nástroja susedstva, e, teda financovanie palestinských orgánov. Isté, že taktiež program OSN UNRA. Doposiaľ komisia vychádza z toho, že by sme mali postupovať dosť obozretne, tak aby každý rok, ak dochádza k znižovaniu sumy pre Palestínu dosť výrazne, robí sa to s so politickým zámerom, tak aby sme vyvíjali tlak aj na iných darcov, napríklad z arabských krajín. Obávam sa, že táto taktika nefunguje. Pretože e, má to aj istý aspekt krátkodobého eh, charakteru, čo sa týka palestinských a iných programov. Musíme k tomuto zaujať dlhodobejší prístup. Ďalšou veľmi citlivou otázkou je rovnováha medzi východom a juhom. Tradične je tu istá rovnováha, eh, teda jedna tretina pre východ a dve tretiny pre juh, eh, ale to nikdy sa nebude prísne dodržiavať, pretože sa to musí meniť vzhľadom na aktuálne dianie vzhľadom na výkonnosť, na schopnosť absorpcie a tak ďalej, ale sú teraz dosť výrazné obavy. E, minulý týždeň prebehol, prebehol zmoraženie Euronestu v Štrasburgu. Sú tu krajiny východného partnerstva a tie kritizujú to, že sa pozornosť Európskej únie sústredia iba na juh. Je to však nadalej mimoriadne dôležité a to preto, že pre nich je tu tá možnosť do budúcna, že sa stanú členmi Európskej únie alebo získajú nejaký užší vzťah s Európskou úniou. Preto musíme e, veľmi pozorne zvažiť rovnováhu medzi východom a juhom. Taktiež e, tu padol návrh, aby sme zvážili možnosti otvorenia európskych agentúr a programov pre tieto tretie krajiny. Už som spomenul koordináciu je tu isté riziko, ktoré súvisí s tým, že je celý rad eh, obrovské množstvo návrhov eh, pre tieto nástroje, nástroje, ktoré sú zamerané na arabskú jar, hospodárstvo, polospodárstvo, regionálna politika, demokracie, mimovládne organizácie a tak ďalej. Je tam naozaj veľké množstvo návrhov. Musíme však veľmi pozorne ich vyhodnocovať tak, aby to, čo podporujeme, aby bolo podporené tak, ako si zaslúži, aby tam boli jasne stanovené podmienky, tak, aby sa podpora Európskej únie naozaj využila na tie najnálehavejšie účely. Jedna petina tohto programu sa má financovať z opätovných presunov z Európskej investičnej banky. banky. To, že sa budú využívať a recyklovať financie, navrhli viaceré členské štáty na rade. Ešte stále však komisia navrhuje, aby sa jedna petina financovala takýmto spôsobom. To znamená, že ak členské štáty neprestanú blokovať svoje stanovisko v tejto veci, e, dostaneme sa do veľkých problémov. Bude nám chyba 20 financovania, preto to musíme nejako vyriešiť. Sme rozhodne za využívanie, e, takéto opätovné využívanie prostriedkov investičnej banky. A ešte posledná vec, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú, a to je koordinácia medzi konaním Únie a členských štátov. Je to jeden dlhodobý problém, okrem iného aj v Severnej Afrike. Viacero členských štátov tam má svoje samostatné individuálne kontakty, e, ktoré vychádzajú z historických väzieb, majú tam svoje vlastné um, záujmy, Taliansko, Líbia, Francúzsko a Tunisko a tak ďalej je to však veľký nedostatok koordinácie medzi týmito individuálnymi členskými štátmi na jednej strane a konaním Európskej únie. V takejto situácii musíme koordinovať naše konanie o mnoho lepšie ako doposiaľ z politických a hospodárskych dôvodov. A taktiež je mimoriadne dôležité, aby tie záväzky, ktoré sme si stanovili aj na úrovni EÚ, aj na úrovni členských štátov, aby sme ich naplnili. Žiaľ, máme za sebou už mnoho prísľubov, ktoré neboli splnené a k tomuto by nemalo už viac v budúcnosti dochádzať v tomto kontexte arabskej jary a politiky susedstva. Toľko teda moje stanovisko. Som samozrejme ochotný prijať návrhy poslancov. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 12. októbra, takže ešte stále je čas predkladať pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem, bolo to úplne jasné. Pán Hartong požiadal slovo. Dank u wel, voorzitter. Ik ben met name erg blij met de opmerkingen van mijn collega. Eh, veľmi ma teší eh, to, čo povedal kolega Ferm. Treba byť eh, sebakritický. Minulý rok plynulo veľa prostriedkov na podporu diktátorov práve v Severnej Afri Afrike a veľmi ma teší dnešný demokratický vývoj. Kladem si však otázku, ktorým smerom sa budú uberať niektoré E, tieto, tieto, tieto krajiny. Počujem slova o šarí. E, treba byť naozaj opatrný pri vydávaní prostriedkov vôbec, či e, prostriedky vydávať. Pomoc v núdzi je niečo dobré, ale treba sledovať tieto krajiny a aby dbať na to, aby svoj vývoj sami držali v rukách. To je veľmi spravodlivá poznámka, kolega. Ani Jensen požiadala o slovo? Rada by som e, Juranovi poďakovala za veľmi e, dobrú, komplexnú, jasnú e, prezentáciu spra- správa. Nuž, moja skupina môže len podporiť jeho prístup. Je tu veľa vecí v tej správe, ale jeho prístup je veľmi dobrý. Pán Hartong povedal, že možno nebude až také jednoduché podporovať arabskú jar, ale veď nikdy nebolo ťažké, nikdy nebolo ľahké spolupracovať s týmito krajmi. Pamätám si nadáciu, Európsku nadáciu pre vzdelávanie, keď e, sa, sa snažili o e, vzdelávanie e, v Egypte a bolo treba komunikovať s 22 rôznymi ministerstvami, nebolo povolené hovoriť s určitými ľuďmi. Veľmi delikátne bolo treba pomáhať e, e, mladým ľuďom rozvíjať svoju krajinu. Takže si myslím, že e, Európska únia sa snaží o maximálnu možnú mieru dobrý, dobré, dobrej práce, pokiaľ sú podmienky naklonené. Bude to možno v budúcnosti zložité, ale Joran správne poznamenáva, že politika susedstva má viacero aspektov a Eh, často sú dôležité obavy, ktoré sa týkajú dôležitých záujmov Európskej únie a určite je tomu tak, že eh, Joran má pravdu v tom, že treba lepšie uchopiť tú pomoc eh, Palestíne, rozhodovať ad hoc prípad od prípadu a nemôžeme akceptovať, že politická nestabilita je dôvodom nesnažiť sa o lepší rámec. Takže by som len chcela podporiť to, čo je v správe Jorana Ferma. Ďakujeme, An, a teraz má slovo pán Portaš. Ďakujem, pán predseda. Aj ja zdieľam z veľkej časti poznámky kolegu Ferma. Predovšetkým pokiaľ ide o Palestínu, Naozaj ho tu môžem len podporiť, aj e, podporiť slova pani kolegyne Jensen. E, plne súhlasím, ale pokiaľ ide o arabskú jar, tak, e, tak tu nie som celkom, celkom pokojný. Poprvé z tohoto dôvodu treba sa pozrieť na to, že navýšenie týchto finančných prostriedkov na podporu hospodárstva v stredomorskej oblasti, že tieto finančné prostriedky sa nevyužijú a súčasne tieto finančné prostriedky sa odoberajú e, s africkým krajinám južne od Sahary. A mám aj trochu strach z toho, že tieto financie sa stiahnu aj z rozvojovej politiky. A potom sa dostávam k druhej poznámke sú tu predsa záväzky a platby a za normálnych okolností je tomu tak, že záväzky zodpovedajú zmluvám, ktoré Európske parlamentné inštitúcie realizujú, teda inštitúcie, ktoré, ktoré e, na to majú právo podľa zmluvy. A je očividné, že Teraz sa nachádzame v novom kontexte, menovite v kontexte e, arabskej jary, hoci už máme e, jeseň a tie nové parlamenty musia byť ešte len zvolené. Budú volené tento či budúci rok a preto by som rád vedel, aké dopady tieto, tento mechanizmus a celé tie procesy by mohli mať ktoré vyplývajú teda zo zmluv medzi EÚ a no, e, novými štátmi. Takže mám na mysli tie demokratizované štáty. Túto otázku kladiem komisii, pretože očividne, očividne je možná, možný zlom e, predel medzi terajškom a minulosťou, menovite pokiaľ ide o zmluvy, z ktorých sa dajú odvodiť platby. Takže k tomu by som chcel informácie. A moja posledná poznámka sa týka následovného Myslím si, že by sme mali byť sebakritickejší. Naozaj by sme mali e, prehodnotiť e, sebakritický spôsob, akým Európska únia doteraz podporovala niektoré autokratické systémy. Napríklad Egypt v rozpore s, Tun- s Tuniskom zamietlo, zamietol pozorovateľov pri napríklad budúcich voľbách. A to v rámci valebného systému, v ktorom polovica e, zhromaždenia jednomyselne hlasuje v prvom kole, kde sa teda odozdáva len jeden hlas a preto si myslím, že by sme naozaj mali diskutovať o tom, či arabská jar v Egypte nebola, nebola nejak e, svojím spôsobom skonfiškovaná, e, tak povediac, e, vojenskou mocou i moslimskými bratstvami. Ďakujeme teraz Sidonia. I would like, I would like to thank first of all prvom rade by som chcela poďakovať Joranovi za veľmi dobrý návrh, veľmi dobrý materiál, ktorý podľa mňa e, zdôrazňuje tie najdôležitejšie témy prepojené e, na e, revíziu nástrojov, pokiaľ ide o rozpočtové aspekty. Nebudem otvárať diskusiu, ktorá podľa mňa by mala patriť do, skôr do AFETu Rada by som sa zamerala na rozpočtové e, aspekty. Čo sa mi veľmi páči e, v tvojom návrhu, Joran, je to, že si uvedomuješ to tempo a na, na, nastúpený trend e, v arabských krajinách a vnímaš viacročný rozpočet a v ňom tento okamžik ako dobrý okamžik na revíziu tejto rozpočtovej politike vo vzťahu k týmto krajinám. To je niečo pozitívne a na to sa zam, treba zamerať. So pár konkrétnych poznámok e, k detailom, niečo podľa mňa, čo treba diskutovať v budúcnosti, to je e, e, programovanie rozpoč, rozpočtu, pokiaľ ide o e, politiku pomoci z pohľadu rozpočtárskeho, kde chcem povedať, že Treba byť e, e, vždy opatrný pri vyčlenovaní prostriedkov pre určité, e, určitých poberateľov, určité teritorium, určitý štát. To je vždy trochu problematické a osobitne problematické, keď to, je to, keď to robíme v rámci týchto nástrojov. Ak je tu potreba a verím, že výbor AFET nám určite dodá veľa argumentov za a proti pre tieto, pre tieto prostriedky. Ale možno by sme mali to vyňať zo susedskej politiky. To je len taká moja poznámka. Ale tak, ako je to prezentované teraz, je to podľa mňa veľmi problematické. Ešte menej problematické, ale niečo, čo, čo ma e, určite i vás neprekvapuje, e, keďže pochádzam z Polska. Vždy som tak trochu, e, e mám trochu e, obavy, že e, sa E, zníži záujem o krajiny, ako je Bielorusko a Ukrajina, pozornosť je nižšia, ktorá sa im venuje. To, to môže byť problém, pokiaľ ide práve o demokratizačné otázky, to nie je žiadnym tajomstvom. A očividne e, by ma asi veľmi nepotešilo, keby zameranie na arabské krajiny stiahlo náš záujem o Ukrajinu a Bielorusko, kde problémy pretrvávajú, alebo dokonca možno e, narastajú Takže toto zameranie by malo zostať a v tejto, v tejto súvislosti vítam vaše zameranie na kritickú revíziu našej e, cieľov e, v oblasti občanskej spoločnosti. Riešime ich dobre a meriame e, pokrok, prepájame našu podporu na demokratizáciu týchto susedských krajín. Tu snáď uzavriem svoje úvahy myslím si, že dávate vo všeobecnosti veľmi dobrý prehľad problematiky. Ďakujem. Ďakujem, Sidonia. Pán Alfons. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať aj e, zablahoželať e, socialistom, že túto otázku predložili. Je dôležité, aby sa o nej hovorilo, pretože budúcnosť Európy a jej susedstva, či už ide o e, krajiny, ktoré majú pristúpiť na Balkáne a ďalšie krajiny, toto je samozrejme Balkán je veľmi dôležitý priestor, a ehm, okrem toho, čím väčšie sa um, prejavuje nový vývoj v Európsk- eh, vo svetovej ekonomike, tak tým väčšmi si uvedomujeme, že je veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť aj ostatným krajinám, aj z hľadiska trhov, ktoré môžu predstavovať pre naše podniky, ale aj z hľadiska politiky susedstva. My sme za to, aby táto politika bola efektívnejšia, aby bola reorganizovaná a netreba zabúdať na Balkán, netreba zabúdať na východ východ, napriek tomu, čo sa deje v oblasti stredozemného mora z hľadiska migrácie, hospodárskeho vývoja, ako aj e, environmentálnych víziev, ktoré sú veľmi dôležité, keď ich meriame z dlhodobého hľadiska. E, v správe sa hovorí o potrebe posilniť e, regionálnu dimenziu politiky susedstva, pretože sa domnievame, že čím väčšmi sa e, spolupráca odvíja na viacerých úrovniach, úrovne miest, regionov a tak ďalej, tým lepšie bude možné konkrétnejšie zamerať pokrok smerom k budúcnosti demokracie v tomto regióne. A eh, keď hovoríme o správe, eh, je treba posúdiť úlohu, ktorú by eh, bolo možné v rámci makroregionálnej politiky zohrať politika susedstva. Ďakujem, pán Bokroš. Ďakujem, pán predseda. Len jedna technická poznámka. Ja by som tu nechcel zabrdať do politiky, hoci aj ja mám svoje názory. Existuje viacero druhov pomoci, podpory a rozvoja, ktoré majú aj rozpočtové dôsledky. Ja mám problém s týmto e, rozpočtovým e, okrom, kde sa hovorí o opätovňom využití e, spätných tokov prostriedkov EIB. Toto nie je niečo, čo by sa dalo naplánovať a to ako rozvojová pomoc. Toto je v zásade investícia, ale investície sa musia robiť na základe ziskovosti. A napriek tomu, že EIB je rozvojová banka a e, musia sa brať do úvahy aj isté politické e, línie, ktoré sú niekedy v rozpore s, so ziskovosťou. Napriek tomu EIB je osobitná inštitúcia, ktorá musí e, vykazovať dobrú návratnosť investícií, ktoré robí. Takže je to mimoriadne dôležité, aby sa rešpektoval tento rozdiel. Ja si nemyslím, že by sme k nemu mali pristupovať rovnako ako k takému okruhu, ako je napríklad účelovo e, vyčlenené e, rozpočtové prostriedky. Nie je možné zabezpečiť spätný tok prostriedkov z investícií. E, preto nemôžem celkom súhlasiť s tými, ktorí E, sa domnievajú, že by sa k tomuto malo pristupovať odlišne. Ja si myslím, že my e, by sme tu mali dať nejakú poznámku počiarov alebo hviezdičku alebo niečo také, ale nemôžeme povedať, že toto je niečo, čo musí byť reinvestované presne tým istým spôsobom, tým istým krajinám bez ohľadu na okolnosti. Ďakujem. Ďakujem, vážený kolega. E, Teraz, ak dovolíte, ja by som k tomu niečo povedal. Ako hovoril Göran, Nachádzame sa v období veľmi rýchleho vývoja v našom prostredí, predovšetkým na juhu, ale do istej miery aj na východe. O niekoľko dní sa bude konať vrcholná schôdzka východného partnerstva a zajtra možno válne zhromaždenie OSN bude hlasovať o situácii v Palestíne, budú, bude sa hovoriť o aktuálnom vývoji v Egypte, v Líbii a podobne. Takže skutočne e, je to vhodná chvíľa na to, aby sme uvažovali o prispôsobení našich nástrojov. Zároveň musíme mať na pamäti dve veci. Poprvé, my sme rozpočtový výbor a ako povedala Sidonia, my nie sme výbor pre zahraničné záležitosti. Čiže e, pokiaľ ide o politické voľby, tak tu je v prvej línii e, zahraničný výbor. Samozrejme, my sa k tomu môžeme všetci e, vyjadriť aj prostredníctvom hlasovania v našom výbore, ale pokiaľ ide o čisto politické hodnotenie, tak toto musí v prvom rade ide urobiť zahraničný výbor. Ale rozpočtový výbor zohráva významnú úlohu, predovšetkým pokiaľ ide o dva aspekty. E, všeobecne e, platí, že to, čo sa odohráva v arabských krajinách, to je okno príležitosti pre skutočný zásah, intervenciu autenticky európsku a aby sme obratili stranu rozvojovej pomoci, ktorá, pomoci, ktorá má síce európsku dimenziu, ale akýsi postkoloniálny e, rozmer. E, vyjadrujem sa mm, trocha opatrne, ale v tom momente, ako e, juh e, Stredozemia e, a predovšetkým africké krajiny, ktoré boli kedysi pod nadvladou niektorej európskej krajiny, pokiaľ v týchto krajinách sa buduje slobodný demokratický režim, a e, tieto krajiny by mohli byť vo vzťahu k nám rovnocenným partnerom, tak to bude vhodná chvíľa pre Európu. Európa sa musí ujať e, e iniciatívy v duchu 21. storočia. A náš rozpočtový výbor e, bude v tomto smere zohrávať dve dôležité úlohy, ako na to poukázal spravodajca. V prvom rade treba sa uistiť, aby všetky existujúce typy pomoci boli E, pripravené, ale aby boli hospodárne. To znamená, že nemáme vynakladať čo najviac, ale vynakladať čo najlepšie. E, to platí pre e, E, e, pomoc v rámci EÚ pre znevýhodnené regióny z Fondu súdržnosti, ale aj mimo EÚ e, v rámci politiky pomoci pre susedstvo a pre spoluprácu s inými kontinentami. Musíme teda prehodnotiť, aké typy pomoci je potrebné vyhodnotiť, teda e, treba vyhodnotiť, ktoré typy pomoci sú účinné a ktoré nie sú. Toto je oblasť, kde Rozpočtový výbor má veľkú úlohu a musí sa rozhodnúť medzi rôznymi alternatívami. E, správa Francesky Balcány hovorí o tom, ako sa e, predkladá kategória 4 návrhu rozpočtu na rok 2012. E, prijatie pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, znamená, že o 200 tisíc eur bude táto kategória prekročená, čiže musíme sa rozhodnúť a je potrebné, aby sme brali do úvahy e, túto skutočnosť. Musíme to robiť e, nielen my, ale aj e, KOBU a mus, ale, ale e, aj ďalší. Pán spravodajca, aký záver by ste odvodili z tejto výmeny názorov? E, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte niekoľko pripomienok k tomu, čo tu zaznelo najskôr pánovi Hartongovi, ktorý si nemyslí, že by sme mali byť aktívni, pretože sa obáva, že režimy, ktoré sa dostávajú k moci, sú islamského charakteru práve, že e, sa oberáme iným smerom. Ja si myslím, e, ja si myslím, že ak nebudeme aktívni, kto bude potom aktívny? Sú to sily, ktoré sa nedržia našich demokratických hodnôt, potom budú mať voľné pole pôsobnosti. Podľa mňa je mimoriadne dôležité, aby sme tam boli prítomné aj čo sa týka vytvárania inštitúcií, aj hospodárskych vzťahov s týmto regiónom. Ja si teda nemyslím, že to je pádny argument. Nie sme tu na to, aby sme podporovali režimy. Sme tam preto, aby sme vytvárali demokratický systém, aby sme budovali eh, životaschopné hospodárstvo a pomáhali týmto krajinám. O to ide. A preto chceme podporovať mimovládne organizácie, občianskú spoločnosť a demokratické inštitúcie, nie len samotné režimy. Aj Anne Jensen, aj Miguel Portaš poukázali na to, že sú tam problémy byrokracie a problém kontaktu s inštitúciami, ktoré nie sú ešte celkom eh, zakotvené do tejto spoločnosti e, ďalej, čo sa týka uvoľňovania e, záväzkov. Ja nie som kompetentný na toto odpovedať. Možno komisia by sa k tomu mohla vyjadriť. Máme tu však skupinu, ktorá monitoruje vývoj v Južnom Stredomorí. Ja som členom tejto skupiny. Máme pravidelné stretnutie s zasobcami únie, ktorí pôsobia v tomto regióne. E, minulo sme sa stretli napríklad s zasobcami, ktorí pôsobia v Tunise Myslím, že je dôležité pomáhať týmto krajinám, najmä v humanitárnej oblasti musíme z dlhodobého hľadiska vytvárať vzťahy medzi nami a ich inštitúciami, ale v tejto chvíli by eh, si že ide o tú naliehavejšiu pomoc. Čo sa týka konkrétnych aspektov, k tomu by sa mala vyjadriť komisia. Teraz e, Naozaj e, to musíme prerokovať nielen e, ako nástroj susedstva, ale aj e, v kontexte rozpočtu na rok 2012, aj v kontexte ďalšieho viacročného finančného rámca. Čo sa týka rovnováhy medzi juhom a východom, z historického hľadiska to bol, bol ten pomír jedna tretina, dve tretiny, ale nikdy to nebolo na formálnej úrovni. Nie je to formálne pravidlo, formálny vzorec, ktorý by bol niekde písomne stanovený. Je to len akýsi všeobecný politický zámer, ale pre nás je dôležité, aby sme e, zachovali istú mieru rovnováhy, tak aby politika susedstva bola dostatočne e, dôveryhodná aj na juhu, aj na východe. To by sme nemali ohroziť. Podľa mňa toto je v tejto situácii veľmi dôležité. Čo sa týka plánovania podpory pre palestínske orgány, tu sa musíme zamerať na detaily, ale problém je v tom, že vždy sa rozpočtové prostriedky z únie využívajú ako istá forma politického tlaku na ostatných darcov, na USA, na OSN, na arabské krajiny a tak ďalej, s tým, že nie sme ochotní zvýšiť naše platby, až kým ostatní tak neurobia. Ale je to istá hra, na ktorú doplácajú vždy samotní palestínčania. A znižuje to možnosti palestinských orgánov naozaj plánovať svoju činnosť a mať istú kontinuitu. Napríklad nevedia, či budú mať dostatok peňazí na vyplatenie miest učiteľom na budúci mesiac. UNRA v podstate riadi celý štát, ale nikdy nevedia až do poslednej chvíle, či budú mať dostatok peňazí na vyplatenie platov štátnych úradníkov. To samozrejme nie je situácia, ktorá bola udržateľná. Musíme to nejako vyriešiť. Musíme si uvedomiť, že je lepšie a eh, efektívnejšie plánovať tieto platby. Čo sa týka podpory občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a tak ďalej, toto bol vždy problém pre Európsku úniu, pretože na jednej strane komisia nechce sa venovať príliš eh, malým eh, sumám, desiatkám tisícov eur chcú sa zamerať na väčšie programy, ktoré sa ľahšie riadia, ale na druhej strane je veľmi dôležité z demokratických dôvodov, aby aj menšie organizácie, menšie mimovládky mali dostatočnú podporu. Výrazne sa kritizuje nástroj v Českej spoločnosti napríklad, čo sa týka programu IPA, pretože ten nefunguje celkom ako pomoc malým organizáciám. Myslím si, že toto musíme nejako vyriešiť Táto pomoc je dôležitá pre demokratické organizácie, ale musíme ju poskytovať tak, aby sa dala kontrolovať, aby sa dal kontrolovať aj tok. Spomenul sa tu aj twinning, pán Alfon si to spomenul, aj toto je dôležitý nástroj v tomto kontexte. A ďalej ešte pánovi Bokrošovi k opätovnému využívaniu prostriedkov z investičnej banky. E, je tu problém, nepochybne, ale komisia navrhuje, aby sme využívali opätovne tieto prostriedky na financovanie jednej petiny tohto programu. O tomto sa rokuje už celé roky na rade a aj v rámci samotnej EIB peniaze sú k dispozícii. Znamená to využívanie peniazy, ktoré už sú na účtoch investičnej banky a ak sa nevyužijú, budeme mať ďalšiu povinnosť hľadať tých 20 z revízie bezdržného finančného rámca alebo z iných zdrojov a vieme, že e, tam nie je priestor poskytnúť tieto zdroje. Teda naozaj by sme potom mali problém pokryť e, tú jednu petinu programu, ak to nejako nevyriešime. Ak nevyužijeme opätovne prostriedky z EIB, návrhy niektorých členských štátov sú také, aby sa tieto prostriedky vrátili späť do členských štátov je to rovnaký problém, ktorému čelíme aj v našich vlastných rozpočtových rokovaniach, čo sa týka využívania prebytkov a tak ďalej. Myslím, že postoj komisie v tomto smere je rozumný a ak nebude technicky možné vyriešiť tento problém, nuž budeme musieť nájsť nejaké iné riešenie, pretože nemôžeme jednoducho vyškrtnúť petinu programu iba preto, že niektoré členské štáty sú proti opätovnému využívaniu prostriedkov z EIB. Musíme v tomto prípade predložiť nejaký iný návrh, ale ja si myslím, že návrh komisie je rozumný. Mali by sme ho podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Pripomínam, že posledný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je poludne 12. oktobra. Chceli sme prijať naše stanovisko 7. novembra, hlasovať 14, 14. a potom 2. decembra ho predložiť na plenárke, čo by nám pomohlo prispôsobiť e, konečné hlasovanie vzhľadom na prípadný nový vývoj v oblasti politiky susedstva. Bod 13 dnešného programu je na žiadosť spravodajcov odložený, to isté platí na, o bode 14. Pani Vertman poprosila o presunutie tohto bodu. Teraz niečo k bodu 15. Vzhľadom na to, že e, náš spravdajca Ivalo Kalpin tu nie je, ako viem, je veľmi aktívny vo svojej krajine práve v tomto momente a želáme mu veľa odvahy, poveril ma, aby som vás informoval o nasledujúcej situácii E, mal príležitosť viackrát informovať o stave rokovaní značného počtu trilogov, o problémoch súvisiacich so zárukami EIB, o ktorých sme hovorili, pokiaľ ide o straty, ku ktorým by mohlo dvojsť e, vo vzťahu k partnerom mimo Európskej únie. E, a napokon e, my sme sa priblížili k prijatiu dohody. E, e, Rada prijala oficiálne svoje stanovisko 20. septembra a my sme e, vzhľadom na e, legislatívny posun, e, o tom budeme hovoriť 20, od 26. septembra. 5. oktobra na to uplynie lehota. Je potrebné, aby o tom parlament rýchlo hlasovať. V zásade by sa tak malo stať na plenárke 2. oktobra, tak aby mohol tento nástroj nadobudnúť účinnosť na čas. Čiže 2 októbra, ale sekretariat ma informoval, že možno sa o tom bude hlasovať už 1. oktobra. Takže toľko to pre vašu informáciu, aby e, boli členovia pripravení hlasovať v rozpočtovom výbore počas nášho nadchádzajúceho stretnutia, ktoré sa bude konať začiatkom oktobra, hlasovať sa bude 6. oktobra. Takže pokiaľ ide o Eh, túto vec už bola dosiahnutá eh, principiálna dohoda. Eh, spravodajca konal v mene parlamentu a budeme hlasovať 6. oktobra. A teraz by som chcel využiť prítomnosť tak nášho spravodajcu pre Eh, politiku, našej spravodajkyne pre politiku v oblasti politiky nehnuteľnosti a aj prítomnosť pána Vladimíra Maňku. Monika eh, by nás mala v krátkosti informovať o eh, okruhu 25. Nech sa páči, Monika. To je bod 25. Kolegovia, bude to veľmi stručné. V prvom rade len krátka poznámka. E, nečítajte výnimočne e, náš, náš bulletin Kobu News, pretože veci tam e, nie, nie sú všetky v poriadku litovská vláda sa spravala inak, ako je to tu popísané. Veľmi v krátkosti ide o inštitút pre rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, European Institute for Gender Equality v angličtine. E, e, Bol, hoci tento objekt e, nepotrebuje notifikáciu, pretože je to pod finančnou hranicou, som napriek tomu informovala výbor, alebo rozhodla som sa, že budem informovať výbor. Do decembra 2011 bude, neplatíme nájom, je veľmi neskoro teraz hľadať e, e, iné priestory. Keď e, ste dva roky boli v neplatenom stave, tak sme nehľadali. Je to ale nedramatické. 1200 štvorcových metrov pôjde len o sumu medzi 55 až 200 tisíc eur a nejde o obrovské náklady na litovské pomery. Myslím si, že by sme to mali jednoducho len blahosklone zobrať na vedomie e, a urobí sa krátka nájomná zmluva na základe toho, že sme sa 1 e, na 3 švete roka o, tom, o to nestarali, ale keďže to nemá nejaké finančné dopady, nerobila by som z toho drámu. Jediná prozba, ktorú e, chcem adresovať na komisiu v tejto súvislosti, pouvaka, pouk, uh, upozorniť teda všeobecne agentúry aby sa začali skôr rok dopredu treba zaoberať o tom, e, zaoberať tým, kam sa chcú stiahovať. To by bola snať e, inteligentná poznámka, aby v budúcnosti sa takto správali, pretože potom by sme nepotrebovali nejaké preklenovacie a e, nájmy, narýchlo nájmy a podobne. Jednoducho túto vec však berme na vedomie. Ďakujem pani spravodajkyňa. Vladimír Maňka požiadalo slovo súhlasím s Monikou. E, tu je však znovu jedna vec, ktorá svedčí o nesystémovosti. E, končí končina nájom v decembri. E, v lete už boli vybraté tri náhradné budovy, kde by sa mohla vzťahovať kde by sa mohol vzťahovať Európsky inštitút pre radovú rovnosť. A teraz vznikol návrh, ktorý je pragmatický, že čo tak urobme spoločné, spoločný dom Európy, to znamená dom pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, Európsku komisiu a informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu. To, je fajn. Len teraz sa nám stane to, že potrebujeme dočasne, dočasne to znamená možno 9-12 mesiacov, nájsť prechodné riešenie pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, po prvé, a po druhé, hľadať takéto spoločné priestory. A ja, ja tu hovorím preto o nesystémovosti, že na to sme mohli prísť aj skôr, že je ideálne, keď tieto tri inštitúcie budú sedieť spolu. A toto môže samozrejme spôsobiť ďalšie oddialenie, ale súhlasím s návrhom spravodajkyne, že uh, tento návrh asi je jediné možné podporiť. Ďakujem. Monika? Ďakujem, Monika. Musím ešte, aby som obhájila AIKE, povedať, že parlament nie je celkom nevinne v tejto veci, pretože by, preto by sme mali poukázať na parlament, pretože sú spoločne pod jednou strechou. Tu má pán e, kolega Maňka naozaj pravdu. Všetci traja, všetky tri inštitúcie sa jednoducho zjavne nestarali o ten konečný dátum, takže naozaj bolo by zmysl plne, keď môžeme interinstitucionálne e, výhodnejšie e, prenajímať, tak by sme včas mali začať s tým, e, E, starať sa e, o naše budovy. A nie, ako teraz naša administratíva sa začne takto neskoro niečím zaoberať. Ale hovorím naozaj, je tam dosť priestorov na prenájom. Nie je to Paríž a preto je to podľa mňa nie, nie tak dramatické. Za takýto krátky čas v Paríži by asi nešlo nič, ale tu na to nie je také problematické. E, ďakujem. Takže budeme e, sa pridržiavať stanoviska spravodajkyne so súhlasom pána Maňku. Ehm, takže my sme na začiatku predpokladali, že budeme diskutovať o pozmenujúcich návrhoch k návrhu rozpočtu na rok 2012, najprv na úrovni koordinátorov a potom, a to sa má, ich stretnutie sa má konať popoludní, ale zatiaľ je 10.40. E, Preto navrhujem, aby sme teraz e, e, dali e, priestor na schôdzku koordinátorov a popoludní by sme týmto získali čas. Najprv by som chcel však odovzdať slovo pánovi Fernandezovi, ktorý dnes popoludnia mal e, veľmi dôležité stretnutie, zmierovacie e, e stretnutie s byrom a e, toto byro predložilo opravný list k rozpočtu na rok 2012 nebolo možné úplne presne predvídať, ako uverejnenie návrhu rozpočtu a predovšetkým dôsledky pristúpenia Chorvátska a e, e, pristúpenie 18 nových členov parlamentu vzhľadom na platnosť Lisabonskej zmluvy ovplyvnia tieto čísla. Preto máme pocit, že E, členovia, ktorí tu zastupujú jednotlivé skupiny, by sa mali vyjadriť, aký majú na to názor, aby sme mohli potom sa e, prípadne od toho odvíjať. Jose Manuel. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že sme celkom blízko už k dohode s predsedníctvom. Takisto sme blízko aj e, zhody, pokiaľ ide o väčšiny politických skupín, pokiaľ ide o tú väčšinu. Myslím si, že je to dokonca historická dohoda, pretože keď to porovnáme e, s predošlými e, v roky 2011 a 2012, keď e, porovnáme, keď porovnáme rozpočet 2012 s rozpočtom 2011, bez zohľadnenia výnimočných výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s Chorvátskom a novými poslancami, sa dá naozaj povedať, že sme pracovali dobre a to znamená, že tu máme reálne krátenie a do určitej miery aj substan- zásadnej povahy. A pokiaľ ide o tých 18 nových členov, tak naozaj e, 1,9 navýšenia v tomto prípade zodpoveda negatívnemu vývoju, pretože inflácia je 2,5 Ale myslím, že už som to e, bol vysvetlil, ak naozaj chceme, aby týchto 18 nových poslancov malo svoj priestor, a keď chceme e, sledovať všetky následky, ktoré z toho vyplývajú 300 ďalších e, pracovných miest, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, keď to všetko chceme zohľadniť a zapracovať, tak máme naozaj situáciu, kedy môžeme povedať, že parlament e, musí za menej prostriedkov zvládnuť viac. Máme však viac kompetencií, viac úloh, viac činností, ktoré musíme realizovať a pokiaľ ide o úspory, už tak tu e, sme našli naozaj kompromis, ktorý e, nechceme teraz spochybňovať. Vychádzali sme z odhadov a povedali sme, že v apríli, ak spochybníme v apríli všetky kompromisy, tak v oktobri nebudeme pripravení. Tak sme si radšej povedali, že by sme vlastne nemali vôbec čas, že by sme mali k dispozícii len október. Vieme, že žijeme v časoch hospodárskych problémov. Nechceme teraz spochybňovať kompromisy, ktoré sme už boli dosiahli. A to kompromisy s administratívou. Administratíva naznačila otvorenosť k ďalším úsporám a v apríli sme dosiahli zhodu na 2,3 Musíme k tomu započítať ešte spomínané Chorvátsko a aj dodatočných 18 členov. ťažké nájsť tú zhodu. Krátenia, e, ktoré sa tu zamýšľali, boli asi 15 miliónov eur a pôvodný návrh predsedníctva vyzeral trošku inak. Ale približne 25 e, miliónov eur sa tu dá e, usporiť. A to ešte aj vysvetlím. Týchto 25 e, miliónov, tak tu je 21 miliónov, ktoré znamenajú štruktúrálne zmeny a ktoré súčasne sú e, vhodné na úspory. 2 milióny môžeme usporiť pri tlmočení, to znamená napríklad to, že sa, bude, e, že sa usporí pri pondelku a štvrtku a tí, ktorí pracujú v rozpočtovom výbore a súčasne vo výbore pre životné prostredie. To sú väčšinou e, zasadnutia, ktoré prebiehajú paralelne. Aj tu sa dá teda e, čosi usporiť, takisto pri prekladoch. Aj tu sa dá všeličo usporiť, pokiaľ ide o dokumenty do pléna. Ale to sú úspory, ktoré nespochybňujú ten princíp, princíp viacjazyčnosti menovite. Máme tu teda tento návrh. Pracujeme v, jednoducho s viacerými jazykmi a to sa meniť nebude. Všetci e, sme si zajedno v tom, že sa dá uspojiť aj u, e, na cestách. E, tu nechcem ísť do detajlov. To, o tom pohovoríme aj, ešte aj vo frakciách, ale ide tu aj o, o krátenie o 5% u ciest a predsedníctvo to má plán na uh, úsporné opatrenia, týka sa to všetkých uh, uh, sadzieb, uh, všetkých druhov, druhov ciest. Potrebujeme tu ale rezervu 15%, v tomto smere som predložil pozmeňujúci návrh. Ďalej môžeme dodatočne usporiť v, uh, aj inde, menovite v oblasti uh, publikácií spotreby energie. To všetko e, musíme ale e, starostlivo posúdiť. No a ešte jedna dôležitá vec. Tieto e, úsporné opatrenia musia byť podporené jednomyselne a zhodli sme sa na tom, že v prípade platov sa nedá sporiť, pretože to by sa dotklo štatútu. To nechceme, ten by sme nechceli otvárať je to kompetencia naozaj predsedníctva Bíra predkladať tu určité návrhy, ale predsedníctvo tiež nie je všemocné a pri všeobecných výdavkoch e, pred, e, predsedníctvo nemôže realizovať krátenia, ale e, totiž nie je to jeho kompetencia, ale minimálne nemôže prekračovať hodnotu inflácie určité veci sa dajú zmeniť, pokiaľ ide o čísla, ale svoj, svoj, svoju, svoju žiadosť sme na predsedníctvo adresovali. Poprosili sme, aby realizovali určité formy zmrazenia a predsedníctvo navrhlo, že určité e, prostriedky sa e, jednoducho zmrazia a preto táto otázka je aj vyjasnená. Sú to predsa obrovské úsilia, ktoré, ktoré, e, ktorým tu musíme čeliť, alebo s ktorými sa musíme vysporiadať. Ešte nikdy v histórii parlamentu sme e, nemali dočinenia s takýmito e, sumami, čiastkami, ale máme tu proste dodatočné náklady, ktoré sa objavujú a tých 1,9 respektíve nie je vlastne rast pozitívny, ale negatívny, pretože tu máme tú vysokú infláciu. Keď ten návrh bude prijatý, a myslím si, že sa nám podarí presať vôľu, pretože predsedníctvo je tu veľmi otvorené, doteraz bol, také bolo, tak si myslím, že tých 1,8 e, určite dosiahneme a tým aj dokážeme, že sme inovatívni, že sa nám darí e, e, s menej prostriedkami e, vykonať viac a postaviť sa výzvam a aj očakávaniam našich občanov. Ďakujem. Ďakujem, pán Vogen. meeting uh, this morning ja som sa nezúčastnila schôze koordinátorov dnes do poludnia a tá bola veľmi úspešná. Naša skupina podporuje stanovisko spravodajcu v tom, že chceme dosiahnuť navýšenie menej ako 2%. Navrhli sme 1,9%, tak ako už vysvetlil, tak aby sme znížili náklady na Lisabon a Chorvátsko tak aby to bolo na úrovni 0,8%. aby sa nám podarilo posunúť ešte ďalej, bolo by to ešte dobré. Teraz otázka znie, ako dosiahneme tie úspery, ktoré sú nevyhnuté na to, aby sme sa posunuli na 1,9%. Nepochybne skupina sociálnych demokratov sa domnieva, že samotní poslanci musia preukázať, že sa chcú podielať na týchto úsporoch. Preto sme navrhli, aby aby sa e, znižovali náklady aj pre poslancov, e, e, napríklad čo sa týka cestovného, tak aby sa vyčlenili isté peniaze do rezervy a dúfam, že ostatné skupiny podporia tento náš návrh. Spravodajca spomenul ďalšie úspory, napríklad v oblasti energie, publikácie a tak ďalej, ale najväčšie úspory boli v sume 21 miliónov na tlmočenia preklad. To podľa mňa stojí za zváženie, pretože to bude znamenať zmenu práce parlamentu, a ako poslanci celkom iste chápu. Takéto zmeny budú nevyhnutné a chceme naozaj dosiahnuť tieto úspory 21 miliónov eur. Eh, ďalšia vec, eh, naša skupina sa domnieva, že by sme nemali zvažovať len rozpočet na rok 2012, mali by sme vytvoriť taký plán úspor, ktorý bude dlhodobejšieho charakteru a preto sme predložili niektoré pozmeňujúce návrhy. V takomto duchu to budú dlhodobejšie úspory, najmä čo sa týka cestovných nákladov poslancov, tak aby došlo k ich ďalšiemu zníženiu v budúcnosti. A ešte posledná vec, to spravodajca nespomenul, a síce Dom európskych dejín. A naša skupina sa domnieva v tejto chvíli, že na základe súčasného právneho rámca iba parlament má právo prevádzkovať a platiť fungovanie tohto domu európskych dejín. Domnievame sa, že by to malo byť formou spolufinancovania medzi ostatnými inštitúciami. Návrh generálneho tajomníka dnes ráno bol taký, že možno by sme e, sa mohli dohodnúť s komisiou na administratívnej úrovni. Neviem, či by to bolo reálne, neviem, či by to právny Ehm, základ umožnil. Neviem, či komisia bude ochotná podielať sa na tomto projekte. Je to iba návrh, neviem, či už by sme mohli ho prijať. V každom prípade podľa mňa stojí za zváženie. Posúvame sa a sme čoraz bližšie dohode v tých ďalších bodoch e, v oblasti úspor. News, To sú naozaj veľmi dobré správy, pán Bokroš. Just to add to the... Ja by som rád doplnil tie dobré správy o ďalšiu v mene skupiny ECR môžem povedať, že taktiež podporujem spravodajcu a veľmi jasne som povedal, že čísla, ktoré predkladá, podľa mňa sú rozhodne v súlade s návrhmi našej skupiny. A síce to celkové navýšenie 1,9 bez Chorvátska a Lisabonu, e, tých 0,8 respektíve 0,5 ďalších, v závislosti od toho, či sa môžeme posunúť ďalej alebo nie. E, ďalej na tejto schôdzi by som rád predniesol aj stanovisko, že tu nejde len o zmenu hospodárskej situácie. V celkovom meradle podľa nás je potrebné vykonávať tieto úspory, pretože je to správne rozhodnutie. Ja súhlasím s Derekom Vonom, ktorý tvrdí, že tu hovoríme nie o jednorazových úsporách, ale o dlhodobých štruktúrálnych zmenách, ktoré budú mať za následok neustále ďalšie úspory do budúcna. Čo sa týka podrobností, plne súhlasíme s tým modelom 10 plus 11 miliónov eh, na tlmočení a prekladoch. Pravdepodobne bude dôležité propomenúť si, čo spomenul generálny tajomník, keď sme hovorili o tomto bode dnes ráno. A síce, že môžeme efektívnejšie využívať naše zdroje aj v súlade s duchom jazyčnosti, tak aby nedošlo k ohrozeniu žiadneho práva žiadneho poslanca hovoriť vo svojom vlastnom jazyku a mať dispozícii tlmočenie a preklad. Ale ešte dodávam na margo toho, čo povedal generálny tajomník, že možno by sme mohli predložiť ešte podrobnejší návrh v tom zmysle, že mnoho z týchto služieb by mohlo byť na požiadanie, pretože často dochádza k tomu, že máme k dispozícii takúto službu bez toho, aby ju niekto vôbec využíval. Napríklad e, dnešné dopoludnejšie stretnutie traja maďarskí tlmočníci napríklad tlmočili, ja som bol jediným Maďarom v miestnosti a vôbec som ich nepočúval, pretože to nepotrebujem. To znamená, že úplne zbytočne toto tlmočenie tu bolo. Samozrejme, tým nechcem povedať, že maďarské tlmočenie nie je dobré, je vynikajúce. Ja som len uprednostnil e, angličtinu. Takisto aj pre dokumenty to platí, aj všetko sa prekladá do maďarčiny, ja to však vôbec nečítam, ja uprednostňujem angličtinu. Mohli by sme napríklad zabezpečiť um, takéto služby na požiadanie. To by nám podľa mňa ušetrilo obrovské sumy. Podporujeme návrh pána spravodajcu ktorý sa týka úspor na cestovnom. Ten 5-percentný škôr podľa nás je minimum. A taktiež súhlasíme, že ďalšie sumy by sa taktiež mohli vyčleniť ako rezerva. Predsedníctvo sa chystá prerokovávať e, to zmrazenie e, všeobecných príplatkov poslancom. Aj s týmto súhlasíme. Zrejme sme veľmi blízko konsenzu a to nás veľmi teší. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujem. Miguel Portáš. Ďakujem, pán predseda. Zopár poznámok. prvom rade by som chcel vyjadriť súhlas s plánovaným znížením výdavkov na tlmočenia a preklady. Presne z toho dôvodu, že E, e, je, že tieto za všetky okolnosti udržiavajú e, viacjazyčnosť a vieme pochopiť aj to, že pán Portaž hovorí po, angličti, po anglicky. Ja síce nehovorím tak dobre po anglicky ako on, ale dokážem to zvládnuť vo francúzštine. Nerobím to však a to z čisto politických dôvodov, pretože v tom momente, ako sa vzdáme našich národných jazykov, tak e, sme vystavení veľmi vážnemu riziku. E, pokiaľ ide o e, pluralitný spôsob fungovania parlamentu a európskych inštitúcií všeobecne. Napriek tomu úplne súhlasím s tým, že pokiaľ nie je potrebné, aby tu bola maďarčina, portugalčina alebo francúzština a stačí angličtina, tak nech sa nepoužívajú, ale je to potrebné vždy zvážiť. To znamená, že pokiaľ niekto chce, aby mohol použiť vlastný jazyk, alebo ak je to jednoduchšie pre ostatných, tá možnosť by tu mala byť. Napríklad na stretnutí koordinátorovia nemôže mať vždy k dispozícii portugalčinu. A, lebo niekedy je tam len angličtina a je to politická hrozba. Ja viem, že e, e, v istom hľadisku je to síce funkčnejšie, ale takisto to nie je celkom vhodné. Druhá poznámka. Začíname sa posúvať k dohode o cestovnom. 5-percentné zníženie a ďalšie 15-percentné uloženie do rezervy E, myslím si, že e, je to e, riešenie, ale musíme si dávať pozor, lebo ak znižíme o 5% náklady na všetky typy cesty, ciest, to nie je inteligentné riešenie. A ak dáme 15% do rezervy, to znamená okolo 12 miliónov eur, tak to bude riešením len v takom prípade, pokiaľ e, predsedníctvo sa skutočne e, vynasnaží predložiť rozumný návrh týkajúci sa celkových cestovných pravidiel a výnimiek, e, ktoré by, dajme tomu, umožňovali cestovať biznisom ale keby sme slepo eh, usilovali o úspory, tak by tam mohli nastať isté problémy, pretože by napríklad v prípade parlamentných delegácií bolo potrebné znížiť počet poslancov, ktorí môžu eh, letieť v delegácii a mohlo by to mať politické dôsledky. Čiže ja e, som proti takýmto zníženiam a je potrebné, aby sme naozaj zachovali predstavu proporcionality. Tretia a posledná poznámka je najdôležitejšia. E, to je, dostávame zhruba 50 e, tisíc eur ročne na e, rôzne náklady, ako sú, e, ako sú e, E, kancelárie a tak ďalej. E, mesačne to predstavuje 4400 e, miliónov eur a myslím si, že to je neodôvodnené, pretože tu ide o dodatky alebo príplatky k, z, k platu, ktoré nie sú zdanené ani vo vlastnej krajine, ani v EÚ. Pretože, preto sa to volá allowance. A Patria sem napríklad aj telefónne účty alebo iPady pre vašich asistentov. A myslím si, že táto suma je na tento typ výdavkov príliš vysoká. Myslím si, že aj tu by sme mali urobiť škrt. Ja navrhujem 25-percentný škrt ale tá zásada, že treba urobiť e, nejaké zníženie v tomto type výdavkov, je e, niečo, o čo by sme sa nemali odchýliť. A zdá sa, že dohoda, ktorá sa v tomto smere rysuje, je zatiaľ mimoriadne neurčitá a neistá. Ale napriek tomu ja sa toho držím a trvám na tom a myslím si, že by to vyslalo dôležitý signál voči našim občanom, keby videli, že my ako poslanci sme pripravení znížiť výdavky na niečo, čo sa nás osobne týka, bez toho, že by to ovplyvnilo kvalitu našej práce. Takže nie je to populistický návrh, je to presný opak, je to zodpovedný návrh a je to návrh, e, podľa ktorého by sa úsporné opatrenia nemali týkať iba strednej triedy a chudobných, ale úsporné opatrenia by sa mali týkať aj poslancov, ktorí, ak mám byť úprimný, e, netrpia núdzov. A myslím si, že my nemôžeme byť vynechaní z týchto úsporných opatrení. Musíme držať krok s realitou a ja budem e, na tejto veci trvať a predkladám to na úvahu váženým kolegom. Ďakujem. E, e, mnohí požiadali o slovo. Helga Trüppel. Veľmi všeobecne poviem, že si myslím, že ideme dobrým smerom. Dobre, zodpovedne používame prostriedky, dobre sporíme a smerujeme k dlhodobej k eh, dlhodobým úsporám štruktúrálnym a inováciám. Je to naozaj eh, spálanie, spájanie prostriedkov, správanie sa zodpovedne a myslím si, že je to reakcia na eh, aktuálnu krízovú situáciu a politiku úspor a pán Bokroš sa nemilí. Ide to aj za rámec týchto javov. Treba byť zodpovedný pri použití prostriedkov v rámci európskych inštitúcií a to je to, čo treba robiť. Mám prvú otázku na pána Fernandéza a to je otázka týkajúca sa e, respektíve poviem, že e, je dobré, že sem zapojil aj otázku e, úspor e, CO2, ale zmizla, zmizla tá linka o Emaset. Neviem prečo. Vysvetlenie by bolo potrebné. A teraz všeobecné poznámky dnešnej diskusie. Môj názor k tomuto. Myslím si, že je veľmi dobré, reorganizovať e, stretnutia výborov tak, aby sa odohrávali e, od e, pondelka po obedia do štvrtka večera. Tým pádom nemusíme použiť dodatočné prostriedky na útorok a stredu. Lepšie sa prerozdelia stretnutia a myslím si, že toto by mohli podporiť poslanci, kolegovia. Myslím si, že je to dobrý symbol, že predsedníctvo prišlo s návrhmi, ako sa dajú usporiť peniaze na prekladoch e, v papierovej forme, aký je teda manažment, riadenie prekladov našich stretnutí. Na jednej strane je tu e, multilingvizmus, ale na druhej strane možno nájdeme oveľa lepšie riešenia dobrého spravovania, len keď je naozaj E, tlmočenie je potrebné, avizovať to, ale keď nie je potrebné, nemám, by sme použiť tieto prostriedky. E, lepšie použitie našeho rozpočtu. Všeobecná línia je tá, že sme pripravení e, smerovať k škrtu 20 miliónov. To je dobrý signál. Pokiaľ ide o otázku tých príplatkov na všeobecné výdavky, musím vám povedať, že v Nemecku došlo k rozhodnutiu, že tieto e, príspevky, súd, e, súd rozhodol, že tieto príspevky sú v poriadku, ale teraz je tu pozmeňujúci návrh k tej otázke, že treba byť zodpovedný a ukázať určitú pripravenosť na e, limitovanie vlastných výdavkov. výdavkov. A tu teda je podľa mňa rozumné hovoriť o zmrazení potom otázka cestovných e, nákladov už v minulých rokoch, nechcem byť populistická či demagogická, ale už v minulých rokoch som argumentovala, že sú spôsoby e, krátke lety v, Európskej, e, v Európskej únii, možno lietať vo flex ekonomii, nie, nie v biznis triede ale ľudia z najzdelenejších oblastí, ktorí um, um, majú určité zdravotné problémy, majú určitý vek, áno, treba byť tu na flexibilný, ale myslím si, že tu by sa dali usporiť prostriedky a predsedníctvo je pripravené v tej e, čiastke 5% preveriť rôzne možnosti, ako usporiť prostriedky, takže myslím si, že toto ide tiež dobrým smerom a slúbili nám naozaj, že nájdu spôsob, ako E, znížiť tieto výdavky. Myslím si, že to bude v poriadku. A teraz otázka Európskeho e, domu, histórie, domu Európskej histórie. E, čo chcem určite zdôrazniť, predsedníctvo je predsedníctvo nie je nadšené, že je tu nový pozmenujúci návrh, pretože už na jar tohto roku sme sa dohodli, našli sme kompromis. Musím však povedať, že máme informácie, ktoré sme vtedy nemali, takže to je naša reakcia na nové e, skutočnosti, otázku, že doteraz nebolo jasné, aký je právny základ. Teraz predsedníctvo hovorí, že je tu e, právny základ pre e, návštevnícke centrum, čo však ja chcem vedieť, pretože doteraz som nevidela posledný obchodný plán a chcela by som byť, si byť istá, že budeme mať kontrolu nad nákladmi. Vieme, čo to znamená mať nové budovy a potom sprievodné náklady spotreby. Nechcem, aby v budúcich rokoch tu bol dokonca škandál alebo problémy, pokiaľ ide o politickú situáciu v Európe, vzhľadom na túto situáciu. A kým teda všetko odoberím, e, chcem vedieť, o čom je tento obchodný plán, ako bude predsedníctvo kontrolovať e, na náklady a ak, aké budú ďalšie nasledujúce náklady. A ďalej chcem dodať, že je dôležité zapojiť sem aj komisiu, pretože oni to chcú využiť pre svojich návštevníkov a je veľmi spravodlivé mať spoločné e, delenie si nákladov na spoločný projekt. Tieto veci však musia byť jasné, kým my ako skupina povieme, že e, je to pre nás v poriadku. Ďakujeme. Ďakujem. Som si istý, že e, komisia bude šťastná, keď budeme môcť zafinancovať výrobu boost v, cel- v životnej veľkosti všetkých doterajších šéfov. Ale teraz dostáva slovo pán Albro. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že e, zasadnutie zmierovacieho výboru dnes v spolupráci s predsedníctvom celkom jasne ukázalo, hoc či tá či ona nuansa sa ešte e, e, zmení alebo vyzerá odchýlkovo, že v zásade e, kolegovia nasledovali líniu spravodajcu. Konkrétne úspory v oblasti preklady a tlmočenie boli tu navrhnuté a spoločne s predsedníctvom sme to chceli dosiahnuť a predsedníctvo poprosilo o to, aby to teda nebolo len v rozpočtových e, dimenziách krátenia prostriedkov, ale aby sa tu e, hovorilo aj o zodpovednosti. A my ako rozpočet máme zobrať tú zodpovednosť, ako dôjde k týmto kráteniam. Ja si pamätám, že som sa naozaj pýtal, či je tu konsenzus v tej otázke, že krátenie prostriedkov má viesť aj k štrukturálnym e, zmenám v zasadnutiach výborov, efektívnejšie použitie tlmočenia, Nikto sa proti tomu nepostavil a pamätám si, že pán Porteš ho, hovoril, že je to naozaj od, e, e, e, od, od, odklonenie od línie, ale samozrejme, že tomu je tak, že to právo môcť hovoriť vo vlastnom materi, materinskom jazyku aj dokumenty čítať v materinskom jazyku, že toto právo v zásade zostane za, za, zachované. Pán Bokrož nám celkom jasne povedal, že dnes máme automatizmus, že aj keď to není potrebné, aj vtedy sa veci tlmočia a prekladajú. To je plýtvanie prostriedkov a myslím si, že to eh, ani necení eh, pracovné výkony a prácu kolegov tlmočníkov. Takže si myslím, že ak eh, sa tu zhodneme, že je tu, je tu dohoda o efektívnom využití prostriedkov, to znamená používať ich vtedy, keď v, sa to zažiada vo vlastnom materinskom jazyku, či už ide o dokumenty alebo aj o ústne tlmočenie, ak je to zažiadané, že to naďalej bude poskytované. Ako už bolo povedané, e, úspory nejdu jedným smerom, nie je to jednosmerná ulica. Vždy pri úsporách to má aj následky. E, e, pre rozpočtárov je tu povinnosť nielen krátiť rozpočtové linky, ale E, tie konsekvencie, ktoré z toho, vyplývajú, obhajovať aj v parlamente. Nie každý je spokojný s takýmto usmernením, ale je to časť zodpovednosti členov tohto výboru a preto ma veľmi teší a výlučne chcem poďakovať všetkým kolegom z tých skupín, zo všetkých skupín, ktorí prispeli k tomuto konsenzu. E, ďalšie výdavky, ktoré tu boli, e, boli cestovné náklady, Európsky dom histórie, platy a musím povedať, e, podľa mňa rozhodujúce to, čo povedali kolegovia z iných skupín, aby tu bolo spolufinancovanie. Nemôže byť predsa prípustné, aby Európsky parlament znášal náklady tohto projektu. Samozrejme, aj komisia bude z toho mať e, úžitok, budú to aj e, návštevníci pre komisie a preto je to podľa mňa nesporné. A súčasne som presvedčený, že spravodajca aj v rámci ďalších rozhovorov prednesie návrhy pre ďalší postup u všeobecných výdavkov. Ja som e, určite súhlasím s tým, že treba to zmrazi, zmraziť, čiže nominálne vlastne usporíme, pretože sme, e, je tu aj inflácia, ale mám aj enormné sympatie pre návrh, e, návrh pána Portaša. Nie je to asi prekvapivé, pretože už pred časom som porovnateľnú vec navrhol sám. Je to ten návrh usporiť 500 eur z toho paušálu na kancelárie, pre, jednoho, pre nás to niektorých bude znamenať možno jeden či dva časopisy menej, ale, ale tých 500 eur za mesiac by je, ročne usporilo 450 miliónov eur a tu si treba naozaj zvážiť, či to možné je takto ísť touto cestou. Pokiaľ ide o výdavky, pokiaľ ide o platy, určite sa tu dá, dá nájsť riešenie čisto právnickej povahy, pretože predsedníctvo e, tu hovorí o výlučnej kompetencii a odkazuje nás na to, že ide o interinštitucionálnu dohodu. Ja osobne som skôr názoru, že rozpočtový výbor ktorý má rozhodujúcu úlohu v tejto otázke, by mohol mať signálny účinok, signálnu úlohu pri zmenách. Myslím si, že budeme úspešne môcť ďalej pracovať a chcel som, keďže som mal dneska tú, tú, tú, tú čest a radosť e, zastupovať predsedu nášho výboru na toto stretnutie, chcel by som sa po, poďakovať kolegom za konštruktívnu a disciplinovanú spoluprácu. Teším sa, že v Európe v takýchto čaských, ťažkých časoch dokážeme takto spolupracovať. Ďakujem. Je voudrais euh, remercier le vice Chcel by som sa poďakovať pánovi podpredsedovi Alvarovi za to, že viedol tieto rokovania so spravodajcom a e, kolegami takýmto plodným spôsobom. A ako sa hovorí v športe, nemeníte víťazné mužstvo, tak e, zostáva to aj do budúcnosti. A teraz Laslo Šurian. Ďakujem, pán predseda. Keď e, počúvam rôzne názory od kolegov, e, domnievam sa, že je nevyhnutné e, pochváliť spravodajcov aj tieňových spravodajcov za ich veľmi dobrú prácu aj napriek problémom spred niekoľkých dní E, keď sa e, európsky rozpočet ukázal byť veľmi komplikovanou záležitosťou, ale zdá sa, že sa posúvame vpred. E, vypočuli sme si rôzne názory, pokiaľ ide o sochu komisárov alebo bustu komisárov, ako ste povedali. Ja dôrazne vyzývam, aby tí, ktorí tu už nie sú, e, to znamená e, tí, ktorí už nežijú, tak by živé osoby by nemali byť takýmto spôsobom ako znázornené ale e, e, ja si myslím, že by bolo potrebné sa snažiť e, ušetriť peniaze takýmto spôsobom, ale nechcem teraz žartovať. Myslím si, že tá myšlienka, že by sa nemalo zabezpečovať tlmočenie bez žiadosti, tak to je realizovateľné. My sme o tom hovorili aj v minulosti a naozaj nastal čas na to, aby sme niečo urobili. Myslím si, že je to dôležitá otázka. Pokiaľ ide o tlmočenie na zasadnutiach, nestačí len e, posúdiť, či daný jazyk je zastúpený alebo nie, lebo veľmi ľahko môže dôjsť k omylom. Naši kolegovia, asistenti sedia vzadu, počúvajú, ale poslanec tam nemusí byť a tohto poslanca môžu e, nahradiť iní, ako sa stalo e, v mojom prípade, keď som nebol prítomný na hlasovaní, ale bol som zastúpený ale okrem toho väčšina našich zasadnutí sa vysiela na internete a počúvajú ostatní vo svojich kanceláriách to, čo sa deje na zasadnutiach, čo znamená, že je potrebné používať jednotlivé jazyky. Takže pokiaľ ide o tlmočenie, tak som proti akýmkoľvek zmenám existujúcej úpravy, hoci je niekedy možné to zlepšiť, ale nemyslím si, že by sa to malo urobiť cestou znižovania počtu jazykov. A pokiaľ ide o cestovné výdavky, rozhodne treba urobiť to, čo e, sa žiada, ale musíme vychádzať z niektorých zásad. Uvidím iba jednu. Každý poslanec parlamentu je rovný, čo to znamená, že každá diskriminácia alebo niečo podobné e, sa zakazuje. E, ja som síce prekročil vekový limit a samozrejme e, mne sa to ľahko hovorí, ale ja som veľmi proti diskriminácii medzi poslancami tohto parlamentu a e, je trocha čudné, ak počujeme, že ak má človek nejaký, nejaké lekárske osvedčenie, tak by mal mať iné práva ako ostatní. A napokon myslím si, že sa blížime k riešeniu e, v tejto nepríjemnej diskusii. Nie je to pre parlament veľmi príjemné a je potrebné, aby sme e, naozaj ako parlament v tomto čase úsporných opatrení vyšli s niečím, čo je naozaj zásadné a nie len povrchné. Ďakujem. Ďakujem. E, ja si myslím, že toto je e, cieľ všetkých hovorcov za skupiny. Pán Dominik Riky. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som Jose Manuelovi poďakovať za jeho prácu. Najprv jedna otázka so záujmom som e, zobral na vedomie návrh e, na zníženie e, výdavkov na tlmočenie ale zdá sa mi, že to by malo okamžité dôsledky, pokiaľ ide o bázu denných diet, lebo keby sme hovorili o piatich dňoch miesto štyroch, možno by to uľahčilo e, prácu pre sekretariat, pre tlmočenie, ale znamenalo by to navýšenie per diem. To je prvá otázka. A potom, pokiaľ ide o obavy vyjadrené v súvislosti s Domom Európy, v tomto výbore by sa malo konať vypočutie, pokiaľ ide o investičné náklady a náklady na fungovanie. To je veľmi komplikovaná záležitosť a nie je to niečo, e, čo je otázkou v rozmaru, ale je to naozaj zásadná vec. Tretia otázka. Máme nejakú predstavu, ústavu, pokiaľ ide o to, čo robí 27 parlamentov jednotlivých štátov v tejto veci. Potrebujeme totiž mať nejakú predstavu, že kde sa v súčasnosti nachádzame. Naša motivácia je e, E, založená na etických úvahách, ale je dôležité, aby e, sme mali v tomto výbore a v parlamente predstavu o tom, čo sa deje inde, lebo my e, očakávame, že národné parlamenty v tomto smere predložia nejaké návrhy a takisto Eh, by som chcel hovoriť na tému eh, cestovných nákladov. Vždy ma udivuje, že v tomto dome je eh, cestovka, kde môžete nájsť najdrahšie cesty na svete. A ak sa obratíte na túto cestovku, môžete si byť istí, že dva alebo trikrát preplatíte cenu, ktorú by ste našli na ktoromkoľvek internetovej stránke. A e, ne, e, a predpokladám, že pokiaľ ide o kontrolu výdavkov na cestovné, tak by sme mali skôr posúdiť e, výkonnosť e, týchto služieb a to, akým spôsobom zodpovedajú ceny, ktoré platíme trhovým cenám. Myslím si, že to by bolo veľmi užitočné, pretože v skutočnosti môže každý robiť čokoľvek a nám nejde o to, a, a neexistuje tu žiadna motivácia, aby sa snažili poslanci nájsť čo najlacnejšie možnosti cestovania. Týmto pádom sa e, minie oveľa viac peňazí, než by sa ušetrilo, keby sme e, e tu robili nejaké rozlišenie podľa veku a tak ďalej. Ďakujem. O tom ešte e, bude hovoriť spravodajca, ale tá druhá otázka o tom, že čo sa deje na úrovni národných parlamentov, lehota je veľmi vhodná. A ďalej pán Garo by chcel ešte niečo povedať. Ak dovolíte, ale celkom krátka pripomienka. Otázka tu znela, a do akej miery e, sme prepočítali úspory, ak by došlo k zníženiu diet. E, ešte nedošlo vôbec tejto myšlienke, pretože ak e, samozrejme sa nerokuje, potom nemôžeme predsa ani dostať diety E, samozrejme, to môže mať vplyv na celkovú sumu. E, nejde o to, či e, treba o tom diskutovať. Mňa by dosť udivilo, keby došlo k celkovému navýšeniu nákladov na diety. Musím povedať, že pracovný týždeň by mal byť minimálne od pondelka do piatku. Samozrejme, to je na každého vlastnom úsudku, ako to pojme. Podľa mňa by nebolo veľmi rozumné vzhľadom na verejný vplyv, ak by sme diskutovali o navýšení diét ja mám e, aspoň zhruba predstavu o tom, e, ako by sa to možno vnímalo v členských štátoch v takejto situácii. Preto by som rozhodne nebol za to, aby sme otvárali túto tému bez ohľadu e, na to, či je tu logické prepojenie alebo nie je alebo či ho vnímame alebo nie. Čo sa týka cestovného, tu máte plnú pravdu. Aj my sme si už všimli, že ceny e, cez cestovku v parlamente sú dosť výrazne vyššie. Našťastie však nie je povinnosť využívať e, túto cestovnú kanceláriu a našťastie máme aj internet, máme možnosť využívať aj lacnejšie ponuky na kúpu leteniek. Ďakujem, pán predseda. E, možno niektorí kolegovia nemusia vedieť, že my máme program zasadnutia rozpočtového výboru alebo iný výbor má svoje programy a v týchto programoch niektoré dokumenty nie sú preložené do toho jazyka. Ne, to, nestihli to proste tomu prekladateľi to je v poriadku, ale stane sa, že oni to doprekladajú niekedy o mesiac, o dva, o tri a pre nás to už nemá žiadny praktický význam. Čiže toto je možno jeden zo zdrojov, kde môžeme ušetriť finančné prostriedky. Keď som bol e, spravodajcom pre rozpočet e, e, inštitúcií pre rok 2010, tak som sa snažil presvedčiť poslancov, aby e, sme urobili nejakým spôsobom audit, to znamená zrengenovali, ako fungujú aj, aj parlament a ďalšie inštitúcie, lebo keď toto isté urobil dvor auditorov, tak dokázal výrazne šetriť administratívne náklady na základe auditu. Prvýkrát mi to neprešlo v parlamente, potom prišiel nový parlament a ja som hľadal takisto, ako vyhľadáte možnosti šetrenia a objavili sa také veci ako napríklad v Štrasburgu máme sedíme týždeň, mesiaci. Sú tam dva vchody. A pri každom vchode celý rok stáli strážnici a strážili tento parlament. A iba tým, že sme ich dali preč cez tie dni, tak sme ušetrili milión eur ročne. Takýchto vecí sme našli asi 5, 6, 7 a na základe tých konkrétnych, konkrétnych objavov parlament nakoniec odsúhlasil môj návrh, že urobme si teda audit na Európsky parlament v dvoch oblastiach. Pre DG Inlo a security service. To sme odsúhlasili. A tu, keď hovoríme, tu sú výborné nápady, letenky a ďalšie veci, my dokážeme kopu veci objaviť, ale nedokážeme ich všetky objaviť. A keby sme si to naozaj zrengenovali nezávislým pohľadom, napríklad volom auditorov, tak by sme tam našli možné bezbolestné riešenie, kde ušetríme finančné prostriedky. Ja som one mesiacov guvernérom eh, v mojej krajine a musel som to urobiť, lebo mne rozpočet sa kráti z titulu toho, že štáty nemajú peniaze o five a bezbolestným spôsobom som dokázal ušetriť 30 prostriedkov na administratívu. A tu vidím aj u nás rezervy naozaj veľké, iba naozaj pristúpme k tomu, že urobme naozaj pomocou dvoru auditorov takýto nezávislý audit a nájdeme bezbolestne určite veľké množstvo zdrojov. Ďakujem. Merci, mon cher collègue, et merci pour le rappel de cette expérience. E, ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem, že ste pripomenuli e, tento zaujímavý krok. Vyjadrím sa k dvom bodom. Ako filologička hovorím viacerými jazykmi, mám to ľahké. A na mnohých stretnutiach to, to mám ľahké, ale napríklad na skupine pre otázky Cypru a Turecka sme sa dohodli na dvoch e, e, jazykoch. Je to naozaj vždy otázka, ako budeme pokračovať v tlmočeniach a prekladoch a dá sa to použiť tento spôsob aj na väčších výboroch, aby sa usporili prostriedky minimálne v tej oblasti, kde mám viacero, e, kde mám kontakty, mnohí vedia perfektne anglicky, viacerí aj francúzsky, takže sa dá povedať, že v tlmočníckých kabinách je angličtina e, rele, je to základná e, jazyk. Každý, kto hovorí nemecky, e, počuje to v angličtine, to sa tlmočí, takto sa dá mnoho dos- dosiahnuť. Rešpektujem multilingualizmus, ale každý chce samozrejme počuť materinský jazyk, ale Myslím si, že nám politikom e, e, e, ubrali určitú flexibilitu práve v časoch hospodárskej krízy. Myslím si, že tu by sme mohli zmeniť zmýšľanie. A čo sa týka cestovných nákladov, dve úvahy. Prvá, každý má právo mať menšiu, menšiu kanceláriu v svojej rodnej oblasti v meste a môže použiť aj internet a a dali by sa naozaj e, nepoužiť teda služby takýchto exkluzívnych cestovných kancelárií. Pôvodne sme mali paušálne vyúčtovanie cestovných nákladov u, u, u poslancov. Ja to nazývam de facto vyúčtovania. Moja úvaha by bola, č, č, aké sú náhľady teraz a v porovnaní s e, včasnejším období dá sa vymyslieť určitá pa, paušálna forma. On môže potom uvážiť, či, buď, či pôjde ekonomia alebo niečo k tomu pr- priradí. No. Merci beaucoup, cher collègue. Le rapporteur a pris note. E, ďakujem. E, spravodajca si dobre zaznamenal vaše návrhy, Goran. Ďakujem, pán e, predseda Tieňovi. spravodajca už hovoril mene našej skupiny, takže ja chcem k tomu len niečo dodať. V prvom rade, uh, E, chcel by som sa úprimne poďakovať spravodajcovi, lebo je mimoriadne dôležité, že vďaka nemu sme sa priblížili ku konsenzmu, konsenzu, ešte tam nie sme, ale blížime sa. Ale niekoľko dôležitých bodov. Poprvé, pán Fernández hovoril, že možno by mohli nastať právne problémy s návrhom, aby sa zmrazili výdavky e, poslancov. E, ako sme e, sa dozvedeli z listu predsedu e, pre právne e, záležitosti. E, ja viem, že keď hovoríme o platoch, tu, tých by sme sa nechceli dotýkať, ale pokiaľ ide o príplatky, to je iná vec. Závisí to od vás, pán predseda, či rozhodnete, že návrh právneho výboru by sa mal posúdiť. Mne sa zdá byť trocha čudný, pretože zdá sa, že keby dostalo predsedníctvo predsedníctvo právo rozhodovať o valorizácii e, príplatkov, tak by to zobralo túto e, právomoc z rúk e, rozpočtového výboru. A myslím si, že nie je možné, aby tento výbor mohol predložiť návrh na zmrazenie príplatkov a pokiaľ ide o dom európskej histórie, my sme požiadali o niekoľko vecí, aby sme vyjasnili situáciu. V prvom rade, aby sa stanovil právny základ. Spravodajca má pravdu, že by sme sa nemali odchýliť od rozhodnutí, ktoré boli prijaté e, už pred letom. Ale problém nastáva, že keď sme prijímali tieto rozhodnutia o odhadoch, nevedeli sme, aký je právny základ a aké budú jeho dôsledky. Problém je v tom, tom, že my sme áno navrhli právny základ, ale zároveň chceme spolufinancovanie od ostatných inštitúcií. Problém je v tom, že právny základ, ktorý navrhuje e, generálny tajomník, vylučuje spolufinancovanie iných inštitúcií a nemôžu financovať návštevnícke stredisko. Pre nás e, je rovnako dôležité mať spolufinancovanie ale aj e, riadny právny základ. My chceme vedieť, aký je právny základ, ktorý umožňuje spolufinancovanie zo strany ostatných inštitúcií. V opačnom prípade nemôžeme projekt podporiť. E, pokiaľ ide o cestovné, my všetci vieme, že je potrebné nájsť riešenie, ale bolo by veľmi dobre, keby predsedníctvo mohlo navrhnúť e, všetky detaily. Nie je pre nás možné, aby sme riešili to, že či pravidla týkajúce sa práva cestovať e, e, biznisom a tak ďalej. To nemôžeme riešiť prostredstvom hlasovania na základe pozmenujúcich návrhov v rozpočtovom výbore. My potrebujeme riadny návrh, e, aby ho predložilo predsedníctvo. K pánovi Rike. My e, máme dva pozmeňujúce návrhy, ktoré vedú k istým riešeniam k vašim otázkam. Najprv, pokiaľ ide o komparatívnu štúdiu s inými parlamentami. Áno, takáto komparatívna štúdia, e, o ktorej sa hovorí, e, je potrebná, pretože my chceme, aby sme dosiahli primerané úspory nielen v našom parlamente, ale vo vzťahu k iným parlamentom a tieto návrhy by sme mali brať vážne. A pokiaľ ide o cestovnú kanceláriu, súhlasíme s pánom Riketom a Alvárom, že problémy s cestovkou existujú a preto navrhujeme, aby predsedníctvo predložilo revíziu dohody s cestovnou kanceláriou. A napokon chcel by som teraz hovoriť z iného um, uh, hľadiska ako člen švedskej delegácie. Myslím si, že my chceme, uh, my keby sme Um, že by, sa, že by sme mali iba jedno sídlo parlamentu, čo by okamžite viedlo k obrovským úsporám. E, ja rozumiem, ale problémy s e, tlmočením spôsobili, že sme nerozumeli tej poslednej správe, ktorú ste, e, poslednej vete. Ďakujem. Ako ste si určite všimli, ja väčšinou hovorím e, e, svojim e, vlastným jazykom na zasadnutiach výboru a väčšina ľudí v tejto miestnosti rozumie angličtine a mám aspoň takú slabú nádej, že možno, že som presvedčivejší, keď hovorím po anglicky než po holandsky, ale tým nechcem vyjadriť výhrady voči tlmočníkom. Eh, ale máme tu jeden ďalší bod a ten sa týka, eh, o tom hovoríme už dva či tri roky, tu ide o vysielanie našich zasadnutí a to, o čom eh, tu dnes hovoríme, vidia ľudia v celej Európe. A keby sme na tomto zasadnutí, na takomto zasadnutí zrušili nejaký jazyk a pritom sa už urobili veľké investície do web streamingu, tak by naozaj e, to všetko sa stalo úplne zbytočné, keby sme znížili počet jazykov, v ktorom sa vysiela. Preto e, veríme, že na základe týchto investícií a našich nádejí e, sa na nás pozerá veľa ľudí. Neviem, koľko ich presne sleduje naše rokovanie, ale myslím si, že by mali byť zachované všetky jazyky. Ďakujem. E, v tomto prípade by to bola rovnaká situácia ako pri e, úradnom vestníku e, Európs, e, Európskej únie, lebo tam sa e, prepisujú naše vystúpenia v jazyku, v akom sú prednesené. Všetci, ktorí e, ovládajú jazyk e, autora príspevku, tak môžu rozumieť, ostatní nie. No, Pán Böge, myslím, čo sa týka jazykového režimu, sa zhodneme všetci na tom, že e, musí mať poslanec nárok a právo využívať svoje právo hovoriť v materiskom jazyku a musí mať dispozícii aj tlmočenie. Ale myslím, že predsa len je tu aj istý luxus u nás v parlamente a preto ja som veľmi vďačný spravodajcom a tým spravodajcom, že sa podarilo v rokovaniach s predsedníctvom venovať sa tejto otázke intenzívne. E, je to aj dôkaz toho, že Máme celý rad možností ukázať verejnosti, že sme konzekventní, že aj na úrovni 1,9 sme ochotní vykonávať našu činnosť riadne v súlade s pravidlami a zohľadniť aj potreby napríklad prístupových krajín. Možno by sme uh, mohli hovoriť aj o tom, ako prispieva Veľká Británia k tomu, že sa všetci musíme učiť po anglicky. Uh, to preto stojí veľa peňazí v národných vzdelávacích systémoch. Čo sa týka rovnosti členských štátov, len tak mimochodom. Myslím, že celkovo tento balíček sa oberá dobrou cestou, ale rád by som varoval pred jednou vecou. Ja si veľmi dobre spomínam, že nám trvalo viac ako 10 ročie, aby sme našli riešenie v medzižiteľných otázkach, ale aj tu v samotnom parlamente tak aby sme zmenili veci, ktoré neboli správne, aby sme ich reformovali. To súvisí so štatutom poslancov, so otázkou financovania pracovníkov parlamentu a tak ďalej. Tí, ktorí sa do tohto púšťajú, otvárajú pandorinu skrinku. A sú tu aj právne problémy, ktoré musíme brať veľmi vážne, ktoré nemôžeme ignorovať. Zároveň, čo sa týka prepojenia medzi predsedníctvom a výborom pre rozpočet. Som rozhodný za to, aby si výbory robili svoju prácu a keď som v minulosti sedel tam hore, eh, veľmi ma hnevalo, že predsedníctvo si nerobí svoju prácu, tak ako má. A my potom ako výbor pre rozpočet sme museli eh, čeliť dôsledkom týchto nedostatkov. Ja som rokoval vtedy s generálnym tajomníkom na úrovni koordinátorov a podarilo sa nám práve vďaka tomuto intenzívnom dialogu zlepšiť mnoho vecí. Ja som za to, aby aj rokovací poriadok parlamentu sme dodržiavali, ale ak si niekto neplní svoje povinnosti, tak vzniká vákuum. A tu musí aj výbor pre rozpočet jasnejšie sa ujať svojej zodpovednosti a volať toho zodpovednosti, ak si predsedníctvo neplní svoje povinnosti. E, tu je potrebné nájsť vhodnú rovnováhu. Ešte mimochodom jedna pripomienka. Keď sa hovorí o platoch, ja som uh, nikdy nepochopil, prečo by sme mali uh, mať 30 platu sudcu na Európskom súdnom dvore. Uh, je nás to predsa o mnoho viac. Um, je uh, situácia, kde v členských štátoch uh, sa robia úspory a tam uh, v národných e, niektorých prípadoch musia poslanci okrem tých európskych e, daní platiť aj e, isté sadzby národných daní. Napríklad v prípade nemeckých poslancov je to asi tak 700 až 1000 eur. Tento doplnok, ktorý musia platiť v daniach v Nemecku. Um, pozmeňovacie návrhy, ktoré kolegovia predložili, uh, nezohľadňujú práve túto skutočnosť v mnohých prípadoch. Ja som rozhodne za to, aby sa šetrilo, ale keď hovoríme o paušáloch, ktoré sú predmetom všeobecnej dohody, v e, tejto súvislosti sú aj isté rozhodnutia súdneho dvora. Mali by sme preto hovoriť aj o tom, že je tu rovnosť poslancov. Sú tu poslanci, ktorí zastupujú 200 tisíc voličov a sú to, sú to poslanci, ktorí e, zastupujú obrovské rozsiahle územia, ktoré nie sú až tak husto zaľudnené. A ďalej sú to poslanci, ktorí zastupujú eh, milión občanov napríklad. Eh, tam sú tie náklady na výkon na práce naozaj úplne iné. Toto všetko by sme mali zohľadniť. A mimochodom, čo sa týka cestovných nákladov ešte, my si rezervujeme sami u mňa v kancelárii letenky. E, tu sa dá mnoho ušetriť. Po, po druhé, Ďalej, čo sa týka otázky biznis alebo economy flex, v niektorých situáciách eh, je jednoducho nevyhnutná trieda biznis a niekedy dokonca musím využiť eh, biznis triedu, pretože inak sa nemám ako dostať do Bruselu. Ďalej otázka delegácií a ich ciest po celom svete nepochybne sú veľmi významné pre Európsky parlament, ale keď sa pozrieme na štruktúru nákladov, eh, tak je to naozaj veľmi zaujímavé u týchto delegácií. Myslím, že v časoch, keď je ohrozená celá existencia Európskej únie, možno by kolegovia um, by sa možno nemali až tak často zdržovať v Bruseli alebo niekde na, inde na svete v rámci ehm, služobnej cesty delegácie, mali by sa možno viac venovať svojim voličom eh, priamo vo svojom volebnom obvode. E, čo sa týka um, obmedzenia paralelných schôdzí výborov, e, to by ušetrilo náklady, ale to predsa nemôže znamenať, že to musíme od pondelka do piatku sedieť v Bruseli. Ja sa sústredím iba na tie schôdze, na ktorých e, mám povinnosti a to neznamená, že tu budem celý týždeň, e, napríklad možno iba od útorka do piatku alebo od pondelka do štvrtka. To všetko sa dá prispôsobiť každý jeden poslanec môže sám za seba prispieť k úsporám a zároveň neohroziť výkon svojej funkcie. V najbližších týždňoch sa budeme musieť venovať ešte viacerým podrobnostiam, ktoré nie sú celkom doladené. E, verím, že sa nám podarí nájsť kompromisy a zároveň e, nepreháňať to. Ďakujem. Bien, Ďakujem. Ešte tu máme Salvadora Garigu a ešte troch ďalších kolegov, ktorí už síce hovorili, ale požiadali o ďalšie e, vystúpenie a preto Salvadora poprosím, aby e, hovoril stručne, aby spravodajca ešte mohol urobiť závery z tejto rozpravy. E, ďakujem. Pokiaľ ide o túto otázku máme hospodárskú a menovú úniu. Vieme, že sa hovorí o e, daňovej, fiskálnej únii a toto by mal byť príspevok europoslancov k budovaniu Európy. Chcel som však povedať tri veci, o ktorých sa tu už takisto hovorilo. V prvom rade sa nenazdávam, že e, by e, racionalizácia výdavkov na tlmočenie priniesla významnú úsporu. Ide totiž o prostriedky, ktoré sú potrebné. My sme koordinátori, máme veľa stretnutí a my vieme, že veľmi často potrebujeme tlmočenie aj tam, kde nie je zabezpečené. A práve z tohto dôvodu navrhujeme presun prostriedkov, aby sa situácia v tejto oblasti zefektívnila zlacnila. Pokiaľ ide o cestovné náklady, návrh pána Fernandeza je rozumný a bolo by potrebné niektoré z týchto myšlienok ďalej rozvíjať. A takisto treba venovať pozornosť pozmenujúcim návrhom socialistov, liberálov a zelených. Je tu totiž značná miera konsenzu a návrh je e, dobre vyvážený. To, čo navrhuje kolega Portáž, je diskriminačný, pretože tým e, by sa vnieslo arbitrárne, e, svojvoľné rozlišovanie medzi tými, čo sa rozhodnú e, cestovať rôznymi dopravnými prostriedkami a mohla by tu nastať istá diskriminácia. A preto taký všeobecný návrh, ako je návrh kolegu Fernandeza, sa mi zdá byť oveľa vyváženejší. A teraz, pokiaľ ide o príplatky, náhrady, diety, teda aspoň tak som tomu e, rozumel dnes do poludnia, tu ide o to, aby sa určil ročný objem, respektíve objem ročného nárastu diet. Máme totiž politický mandát od výboru, podľa ktorého o tom máme rokovať a predsedníctvo parlamentu máme potom informovať o tom, či existuje jednoznačný politický signál, tom smere, že by parlament chcel zmraziť diety e, na ich úrovni v roku 2011. Čiže predsedníctvo by v takomto prípade nezvyšovalo diety, pretože takýto je politický mandát parlamentu. Okrem toho sa domnievam, že v zmierovacom e, stretnutí dnes poludnia bolo úplne jasné, že existuje právny základ a bolo vysvetlené, že je nevyhnutné mať takýto právny základ a že nie je možné spolufinancovanie, povedal to generálny tajomník parlamentu jednoznačne na tomto rokovaní a povedal, že Európsku komisiu nemožno zaviazať na poskytovanie služieb. Podľa neho dohoda medzi komisiou a parlamentom je taká, že e, poskytovanie služieb zabezpečuje parlament. A v tomto konkrétnom e, prípade Domu európskej histórie sa to deje opačne. To znamená, že tie služby poskytuje Európska komisia práve s cieľom zabezpečiť spolufinancovanie z e, ktorým všetky politické skupiny tým či oným spôsobom súhlasia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Portas. Iba jedno vetu. Veľmi stručne, um, pokiaľ ide o slova kolegu. Je tu jediný pozmenujúci návrh uh, pomedzi všetkými tými podanými kde ide priamo o štatút poslancov a to je pozmejúci návrh, ktorý som podal ja. A tam navrhujem, aby sa zmrazili platy. To patrí k článku 10 a tam je napísané, že plat poslanca je 38,5 platu sudcov Európskeho súdneho dvoru. To by znamenalo, že v tomto, ale len v tomto prípade by bolo nevyhnutné vyslať politický signál z našej strany, aby došlo k dialogu s radou a komisiou, aby sa sme vedeli, či sa tu môžeme dohodnúť, či je tu zhoda, ktorá by, alebo či by sa mohol tento článok pozmeniť. Alebo že by sme sa všeobecne zhodli, že horná hranica týchto platov sa zmrazí. Len tá horná hranica, maximálna hranica. To sa týka možno stovky sudcov. A táto dohoda, tam by sme mali byť prakticky, táto dohoda by bola oveľa ľahšie dosiahnutelná, než dohoda, ktorú chce teraz zachovať rada, aby sa zmenili články Lisabonskej zmluvy ale tento, táto zmluva by mala platiť Lisabonská minimálne 30 rokov a preto neotváram vlastne Pandorinu skrinku, pretože si myslím, že tu ide o článok, iba o článok štatútu poslancov. Ide tu o politickú vôľu, či chceme prijať opatrenia alebo nie. Všetky ostatné výdavky, napríklad cestovné výdavky, paušály na cestovanie, i ďalšie výdavky, tie všetky závisia od predsedníctva. A tu je naozaj legitímne, aby sme, sa, e, aby sme ukázali ochotu, pripravenosť realizovať úspory, nielen v prípade fungovania, ale aj, že chceme zmeniť vlastnú štruktúru príjmov. A to je politické rozhodnutie. Len politické, nie iné rozhodnutie. Pochopili sme vás. Dominik eh, Rike, minútu. Otázka, eh, ktorá sa týka eh, jazykov, je, je to veľmi dôležitý problém. Zabudli sme na tom, že tu bude ešte nová, nový jazyk. Bolo to zohľadnené? Aha, bolo to zohľadnené. Reimer, 30 sekúnd. Chcem len varovať pred rozmanitými témami e, štatútu. To je tá pandorína skrinka. Samozrejme si kladem otázku, prečo túto diskusiu vedieme, keď očividne vo všetkých európskych inštitúciách máme asi 16 tisíc ľudí, ktorí viac zarábajú než európski poslanci údajne. 16 tisíc osôb. Ak vedieme takúto rozpravu a medzinárodná, medziinštitucionálna medziinstitucionálna dohoda má byť otvorená, tak riskujeme, že v budúcnosti každý rok budeme musieť stanovovať naše vlastné diety, ako to robia niektoré e, národné parlamenty. Ale želám vám veľa zábavy každoročne v tejto diskusii. Viesť diskusiu e, v rámci e, rozpočtových diskusí o výške parlamentných poslaneckých diet. A pre mňa je jedna vec veľmi dôležitá. To kľúčové posolstvo z tejto diskusie práve činnosťou nášho výboru, naše, našeho spravodajcu sa demonstruje, sa im podarilo hovoriť e, o otázke e, 2,3 alebo ísť na magickú e, hranicu, pokiaľ ide o celkový rozpočet parlamentu. To musí byť kľúčové posolstvo treba urobiť veľa. A pokiaľ ide o štrukturálne e, úsilie tohoto parlamentu, je to začiatok, kde v budúcnosti určite existujú ďalšie možnosti, ktoré sa dajú veľmi konsekventne v tomto smere e, rozpracovávať. Ďakujeme Goran Ferm a to na minútu. Čo sa týka štatútu poslancov, súhlasím s Reimerom e, v tom, čo hovorí o platoch. Toho by sme sa nemali um, dotýkať, pretože to súvisí so štatútom a my to pozmeňacím návrhom nemôžeme upraviť. Ale čo sa týka valorizácie a príplatkov k platu, tu nesúhlasím, pretože sme právne viazaní platiť mzdy na základe 35, niekoľko percenta, ale nie sme viazaní právnymi úpravami platiť e, tie príplatky a valorizovať príplatky. Ja si nesom istý, či predsedníctvo bude ochotné ujať sa zodpovednosti a stanovovať úroveň týchto rozpočtových položiek. Bol by som rád, keby vy, pán predseda, ste sa na to opätovne pozreli. Súhlasím s mm, tým, že sa nesmieme dotýkať platov, ale k tej valorizácii tu si nie som celkom istý, pretože máme už celý rad pozmeňovacích návrhov, ktoré volajú po zmrazení príplatkov k platom, a to všetkých, nie len čo sa týka cestovného, ale aj e, diet, e, ďalej prípadkov na všeobecné výdavky a tak ďalej. Musíme mať presný prehľad o tom, čo presne má robiť náš výbor a čo je v právomoci predsedníctva. Takže to si ešte overíme. Poslednou rečničkou je pani Andreasen a potom spravodajca e, nám predniesie návrh. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, že som prišla neskôr. Bola som na konferencii predsedov. Zopakujem to, čo som už uvedla dnes ráno na schôdzi, na zmierovacej schôdzi predsedníctva. Predovšetkým žiadame predsedníctvo o vypracovanie štúdií v niektorých oblastiach nákladov, napríklad potreby väčšieho počtu pracovníkov z dôsledku Lisabonskej zmluvy. Ak sa nemýlim, tak sme tieto hodnotenia nikdy nedostali, aj keď sme ich žiadali. Sú isté eh, reči, ktoré hovoria, že E, táto zmena v štatúte môže spôsobiť navýšenie nákladov, napríklad čo sa týka cestovného. Nevieme presne, a, o aké sumy pôjde. Potrebujeme tieto štúdie, aby sme vedeli, na čom sme. Už včera som to spomenula a dnes to zopakujem, že súhlasím s tým, čo súvisí s legálnosťou, respektíve nelegálnosťou zmrazenia príplatkov. Podľa mňa to vôbec e, nie je právne podložené, ale právna služba zaslala list, ktorý sme obdržali včera a tam sa hovorí, že aj platy, aj príplatky k mzdám sú právne obecné, čo sa týka zmrazenia. No a tá najdôležitejšia vec, ktorú som chcela spomenúť, sa týka e, Domu európskych dejín. Generálny tajomník navrhol, aby v rámci nového právneho rámca, ktorý som sa dozvedela iba včera, aby sme uzavreli tú servisnú dohodu s komisiou, ja to nevidím ako riešenie, pretože náklady bude mať musí, musieť dnes komisia a nie my. My tu predsa hovoríme o úsporách z celého európskeho rozpočtu, nielen z rozpočtu parlamentu. Teda podľa mňa toto riešenie nie je v skutočnosti žiadnym riešením. Ďakujem. Ďakujem. Je to list výboru Jury. Je, áno, čiže nie od právnej služby, ale od e, výboru Jury. E, vážení kolegovia, je poludne o 4 minúty a e, mení sa na obed režim tlmočenia na našom zasadnutí, pretože sa bude konať schôdza koordinátorov, čiže bude, bude zabezpečené tlmočenie, ale nie do všetkých jazykov. Ehm, e, pokiaľ ide o e, návrh e, rozpočtu na budúci rok a výmena názorov, to všetko by sa malo konať ešte potom. Chcete, aby, chcete urobiť e, závery teraz, alebo chcete, aby sa to najprv prediskutovalo na úrovni koordinátorov? E, myslím si teda, že by toto je vhodnejšie riešenie, preto od najprv sa bude konať stretnutie stretnutie koordinátorov s menším jazykovým režimom. Prosím tých, ktorých sa to netýka, aby opustili miestnosť a e, pokračujeme v našom zasadnutí o tretej popoludní. Takže teraz e, sa koná schôdza koordinátorov.